So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Máme dva body programu aj s hlasovaním o správach a následne workshop o chrípkovej epidémii H1N1. Najprv bod 9 programu prepracovanie akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Výbor ITRE je zodpovedný za túto správu. Sprav- stanovisko k tomu máme od kolegu Lízeho. Hlasovací zoznam máte. K tomu je ešte e, aj nová verzia, ktorá pochádza len zo včerajšieho večera. Dúfam, že máte tú najnovšiu. Máte určite aj hlasovacie kartičky, keby sme chceli hlasovať elektronicky, že? To je vždy v ITRE, pri otázkach ITRE aj potrebné. Pán Líza má slovo, e, procedurálna poznámka. Ďakujem, pán predseda. Čista jasná, je tu obrovský záujem o túto vec. 5 či 6 kolegov diskutovalo so mnou, vtedy neboli kontroverzné názory e, v Štrasburgu, ale teraz sa ukázalo, že táto vec je e, horúca. Bez diskusie to ne, asi nepôjde v ďalšom priebehu. Aby postoj našeho výboru bol ešte lepší, e, a stmelenejší, tak spoločne s rôznymi autormi E, pozmeňujúcich návrhov som doplnil ešte mnohé ústne pozmeňujúce návrhy. Ospravedlňujem sa, že až včera večer to dorazilo. Vychádza to práve z toho, že až s časom sme zistili, aké kritické tieto návrhy sú a že teda určite by sme mali ich prepracovať. Ešte nad rámec toho, čo je v hlasovacom zozname, som chcel poprosiť, aby bod 3 pôvodného stanoviska bol hlasovaný e, oddelené. Ide tam o dlhodobé ciele, ktoré sú tiež veľmi ambiciozne. Je dôležité mať takéto ciele a z pohľadu výboru Envy e, hovorí čosi v prospech týchto dlhodobých cieľov. Vychádza to z dlhodobého scenáru, že v neskoršej budúcnosti budeme mať len obnoviteľné energie, ale nechceme 105, my osobne nechceme 100% obnoviteľných, ale aj iné opcie a tým pádom sa dostaneme k iným číslam. Dôležité je pre energetickú účinnosť mať e, záväzné ciele, aby sme mali aj dlhodobú perspektívu pre priemysel, aby sa všetci na toto mohli pripraviť. Všetkým to pomáhali tieňovým spravodajcom a tak ďalej. Chcem poďakovať sekretariátu, kolegom, ktorí včera ešte veľmi aktívne pomáhali a, a zapracovať najnovšie aktualizácie. Ešte uvediem príklad, prečo, je, prečo bolo potrebné e, ústne pozmeňujúce návrhy ešte zapracovať. Pozrite sa napríklad na 40, tam ide o štandardy energetickej účinnosti u budov. Tu som dostal e-maily od ekológov, e, ktorí mi hovorili o tom našom termíne, že je prineskorý na neutrálne, klimaticky neutrálne budovy. Iní zase hovoria, že to ani nie je realizovateľné a z toho vyplýva, že je asi potrebná diskusia. To znamená, podstatné je, že dlhodobo takéto budov, z dlhodobého hľadiska takéto budovy potrebujeme, ale je na diskusiu, či to bude rok 2040 či 50. Dohodneme sa na tom, čo sa, na čom sa dohodneme, hovorí pán predsedajúci. Nemusíme o tom teraz diskutovať, alebo či je tu rozpor. Máme predsa e, túto vec e, dostatočne vyriešenú Ideme pozmeňujúcemu návrhu hneď 1, autorka Katrín van Brem, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Dvojka, Katlin van Bremt, po častiach, kto je za prvú časť? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti, Zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 3, e, Skilakakis, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4 s ústnym pozmeňujúcim doplnkom. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Peťka. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 6. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 7. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Osmička za proti, zdržali sa, príjma sa 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa 10 za, proti, zdržali sa, príjma sa 11 za, proti, zdržali sa, príjma sa 12 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 15 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 21 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 40. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za 40? -ku? Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 25. Za. Proti zdržali sa, príjma sa. 38 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 39 s ústnou pozmeňujúcou poznámkou za, proti, zdržali sa, príjma sa. 16 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 20 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 30 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 33 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 18 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, Zdržali sa? Preveríme si to. Preveríme si 18. Končím hlasovanie. 28 k 25. Príjma sa. 26. Za. Proti zdržali sa, príjma sa. 23 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 30, pardon, 24 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 17. S ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, príjma sa. 37 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si preveríme, druhú časť si preveríme. Za EPP tu máme jedného naviac. V poriadku teraz už. Končím hlasovanie, zamieta sa. 19 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 35 po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa, príjima sa. Druhá časť za. Proti zdržali sa, príjma sa. 27 bola stiahnutá, 28 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 29 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 32 za, proti, držali sa, príjma sa. 34 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 36 za, proti, zdržali sa, tiež sa príjma. Teraz elektronicky záverečné hlasovanie. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 46 za, 7 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám pánu Lízemu ako spravodajcovi. Dôležitá téma, ako sme videli aj včera pri eh, rozprave s páni komisárkou pre klimatické zmeny. Next. Ďalší bod pod číslo 10. COP 16 Takže konferencia OSN e, o klíme v Cancúne. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bol 9. september. Veľmi rozsiahle hlasovanie. Poďme na to. Číslo 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 18 a 30. 18.30 identisch. Sú identické, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 21 za. Proti? Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 22 za. Proti? Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Ak chcete, preverme si to elektronicky. Číslo 25. Končím hlasovanie. Príjima sa. Takže 24 vypadáva, 28 je stiahnutá, čiže 26, Florence Lise a tak ďalej. To je za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 29 a 27 sú identické za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 30 a hlasovanie po častiach, prvá časť, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Odsek 5, 39 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 42 po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto, Príjma sa. Štyridsaťtri za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 45 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pardon, prijaté. 55 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 54 a spolu 57 sú identické za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. Preveríme si to elektronicky. Tieto 2, 54 a 57. Jeden za EPP je tu naviac, aj jeden za socialistov naviac. Ešte stále za socialistov priveľa. Teraz v poriadku už. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Zamieta sa. Teraz 54 a 53 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 69 e, za, proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 68 za, proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Identické 73 eh, a 72 eh, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 65 za, Proti? Zdržal sa niekto? Preverme si to. Končím hlasovanie. 29 za, 26 proti. Prijíma sa. vypadáva. 66. Hlasujeme, kto je za. 66. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz ďalšia strana. So 64 pokračujeme. Kto je za 64? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 74. Takže 88, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 pro, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť. Otváram hlasovanie 59. jeden z EPP e na veľa. Takže koniec hlasovania. Prijaté. 89 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 76 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 a 81 sú totožné, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 na za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83, 77 totožné za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 86, 87 totožné za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, nedával som pozor, 85, Kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 133 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom 91. časť B a 94 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96 z DV, časujeme po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté. osem. za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 vypadáva, stovka vypadáva. Nemusíme hlasovať, takže 102, kto je za 102? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. Stovka. Za proti, zdržali sa, príjma sa. 101 za, proti, zdržali sa, príjma sa. To tri po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Skontrolujeme si druhú časť elektronicky. Konec hlasovania. Zamieta sa. 97 vypadáva. Čiže 97 časť B, kto je za? Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 99 za? Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 104 za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 105 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 107 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Potom tu máme totožnú 110 a 109, to je za, proti, zžali sa, zamieta sa. 111 za, proti, zžali sa, príjima sa. 106. Ide ďalší. Čiže 106, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 113 po častiach, prvá časť za. Proti? Zdržali sa Skontrolujeme si to elektronicky, prvú časť. Konec hlasovania je zamietnutý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 112. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Skontrolujme si to. Konec hlasovania. Zamieta sa. 115. <clears throat> Kto je za? Preskočil som jeden. 114 sme akurát zamietli a teraz sme pri 115. -ke. To 14 sme elektronicky hlasovali a to sme zamietli. Aha, ospravedlňujem sa. Takže som išiel príliš rýchlo. 114. Kto je za 114? Proti? Zdržali sa? príjma sa. Tak, teraz už je to tak, ako to má byť. 115. Kto je za? Proti? Zdržali sa? príjma sa. 118.9 za? Proti? zdržali sa, príjma sa. 119 od Prodyho za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si 119. -ku. Konec hlasovania. Zamieta sa. 123 za. proti, zdržali sa, príjma sa. 121 za, proti, zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 122 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 125 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 126 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 127 za, 126 si skontrolujeme. Ešte raz. Hlasujme. Konec hlasovania. Prijaté. Ale nehlasuje každý z kartou, každý z tých, čo sú v miestnosti. 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 157 časť A za, proti, prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. 120, 132 za, proti, zdržali sa, prijaté. 134 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 135 za, po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 136 za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 157 vypadáva, 139 po častiach, prvá časť za, proti, zžali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 143 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 144. Druhá časť, časť B, za, proti, zdržali sa, príjma sa. 144 časť A za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 145 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 146 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 147 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 148 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 149 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 150 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 151 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 152 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 183 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 153 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Takže si to skontrolujme. 153 elektronicky. Nezdvíhajú všetci ruky. To potom je to ťažké. Končím hlasovanie. Príjma sa. 153 sa príjma. 154 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma. Príjma sa druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. 155. Druhá časť. 154. druhá časť kontrola elektronicky. z EPP je jeden priveľa. Príjma sa. 155. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 197 za. Proti? Zdržali sa. Príjma sa. 156. Prvá časť A za, proti, zdržali sa, príjma sa. 156 časť B za, proti, zdržali sa, príjma sa. 189 merky za, proti, zdržali sa, príjma sa. 158 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 159. Za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujme si to. 159. Konec hlasovania. Príjma sa. 160. Oddelené hlasovanie prvá časť za. Proti. Zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa, príjma sa. 178 za. Proti. Zdržali sa, príjma sa. 182 za. Proti Skontrolujme si 182. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Sto šesťdesiat jednotka za. Proti. Zdržali sa. Príjima sa. dvojka za proti, zdržali sa, príjma sa. 163 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 107, 164. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnú sa. 49 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si druhú časť. Konec hlasovania. Odmi- zamieta sa. Sú 65 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujme si to. 165. -ku. Konec hlasovania. Zamieta sa. 166 za. Proti. Zdržali sa. prijete. 168 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 171 za proti, zdržali sa, prijaté. Sto za, proti, zdržali sa, prijaté. Sto za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si 170. -ku. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 167 s ústnym pozmeňovacím návrhom za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 175 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 180 za. Proti. Zdržali sa príjma sa. 176 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 173, 174 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 179 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 124, pozmeňovací návrh ústny, Kto je za, proti, zreli sa. Skontrolujme si 124. -ku. Konec hlasovania. Zamieta sa. 184 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 175 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 190 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 186 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 187 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 192 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 193 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 194 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 195 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 196 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 198 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 201 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 199 za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Potom mi tu hovoria, že sú tu dve vyčarknuté. Pán Suli a pán Franko Budeme hlasovať, ale tie dve mená vypadajú. Čiže prejdeme na 200, časť B, kto je za, časť B za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 204 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 202 za, No sú tu tie dve mená, ktoré boli stiahnuté. Ostatní to podporujú. Sony Kramer. Čiže kto je za? Za 202. Kto je proti? Zreli sa, zamieta sa. 203. Za. Proti. Zreli sa, zamieta sa. 205. Za. Proti. Zreli sa, Príjima sa. 206. A po častiach prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujme si prvú časť 206. Koniec hlasovania. Je to prijaté. Druhá časť. 206 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 208 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 209 a 207 a 47 sú totožné, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 210 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Úvodné ustanovenia 6 Delvo, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Sedmička za, proti, zdržali sa, príjma sa. 8 za, Pardon. Osmička, teda. Osmička, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Devina, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Skontrolujme si číslo 9. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Desina za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Dvanáska, Kto je za? Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Trináska za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 14 po častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si druhú časť. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijíma sa. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto je zamieta sa. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. Čiže Prejdeme ku konečnému hlasovaniu elektronicky. Hlasujme, prosím. Jeden z EPP navyše. Konec hlasovania. 35 za, 20 proti. Nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcom tohto stanoviska ktorý, ktoré je dôležitým základom pre našu ďalšiu diskusiu až do pléna, pokiaľ ide o konferenciu v Cancúne. Takže. Milé kolegyne, kolegovia, teraz prichádzame k ďalšiemu bodu programu a to je workshop o chrípke.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 Please take a seat. Takže prosím, všetci sa pousádzajte, dámy a páni. Srdečne vás vítam. Srdečne vítam všetkých členov výboru, všetkých expertov a hostí, ktorých sme pozvali na workshop o tom známom chrypkovom víruse H1N1, ktorý nás v minulých rokoch, alebo ktorým sme sa v minulom roku tak veľmi intenzívne zaoberali. Dnes chceme niečo povedať k tomu, ako zareagovali členské štáty a akú úlohu zohrávala Európska únia. Ja vítam spravodajkyňu, pre výbor pani Michelle Livazi, ktorá nás bude informovať o tejto téme, e, ktorá vyvolala aj veľmi dramatické verejné reakcie. E, teším sa, že prišlo mnoho veľmi vynikajúcich expertov, ktorí sa zúčastnili alebo sa zaoberali touto témou. Ja vítam teraz podľa programu pána Johna F. Ryana z DG Sanko. Srdečne vás vítam. Z DG Sanko tiež prišiel pán Andrej Rys riaditeľ Public Health and Risk Assessment. Ďalej je tu generálne riaditeľstvo Enterprise, pani Georgette Lally, riaditeľka Industrial Innovation and Mobility Industries. Je tu tiež zástupca bývalého, minulého švedského predsedníctva. Je to pani Anita Janelm. Srdečne vás vítam. Švedské predsedníctvo sa veľmi intenzívne muselo zaoberať touto problematikou. Ja som veľmi rád, že tu je aj výkonný riaditeľ EMA, pán Tomas Lundgren. Srdečne vás vítam. No a bývalá riaditeľka ECDC, pani Zuzana Jakab. Tiež vás srdečne vítam. Rovnako tu je aktuálny riaditeľ, pán Mark Sprenger. Pán Sprenger, tiež vás srdečne vítam. No a sú tu ešte ďalší dva hostia. Generálna riaditeľka Paula Testora Koči za DG Sanko a za belgické predsedníctvo je tu doktor Daniel Rajmes. Nebol to veľmi podľa protokolu, ale prečítal som to podľa programu. Dobre, už som povedal, že minulý rok sme sa týmto vírusom zaoberali veľmi intenzívne. No a Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá e, vyhlásila sa pandémie a Európa musela reagovať. Nebola situácia taká zlá, ako sme očakávali, no ale vyvolala otázky, ako sa pripraviť na takéto cezhraničné problémy, No a tomu bude venovaný aj dnešný workshop. Ja e, by som chcel pripomenúť časový harmonogram. Máme čas do 12.30, čo je, sa môže zdať veľa, ale nie je až tak veľa. A preto by som chcel všetky požiadať, aby Takže experta z komisie John Ryan bude mať tak 10 minút a potom dostanú slovo panelisti na nie viac ako 4 minúty. Bude musieť dodržiavať ten čas, pretože inak nebudú mať všetci dosť času. Takže pán Anders, prosím, povedzte nám, Aká je teda situácia? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážení poslanci parlamentu, ďakujem výboru za zorganizovanie tohto workshopu spolu s konferenciou belgického predsedníctva o H1N1 v júli a prebiehajúcimi hodnoteniami. Dúfam, že dnešný workshop nám pomôže e, vyriešiť relevantné otázky. V tejto tomto období po pandémii treba vyvodiť dôsledky a poučiť sa e, z pandémie a pripraviť sa a pripraviť reagie, reakcie na podobné krízy e, v budúcnosti spojené s ochranou našich občanov. No a na to, aby sme tento cieľ dosiahli, myslím, že je nevyhnutné e, pochopiť všeobecný kontext, ktorý súvisí s pripravenosťou reakciami na pandémie. A teraz niečo našim právomociam na úrovni EÚ v oblasti riadenia zdravotníckých kríz od roku 1999 na to, aby sme dokázali čeliť podobným nebezpečenstvám. Prijali, prijali sme legislatívne akty na riešenie tohto problému. Hlavným cieľom bolo zriadiť systém na zdieľanie informácií a koordinácii e, krokov proti e, nákazlivým chorobám, vrátane chrípky. No a to bolo ďalej posilnené v roku 2005 prijatím e, Európskeho plánu na pripravenosť voči pandémiám. Cieľom bolo pomôcť členským krajinám lepšie koordinovať svoje opatrenia. Zriadili sme tiež nezávislé agentúry, ako ECDC alebo EMA. Avšak okrem niekoľkých výnimiek v zmluve nie je uznesenie o harmonizácii legislatívy medzi členskými štátmi na verejné, pre verejné zdravie. No a preto sa dá v podstate povedať, že väčšinu zodpovednosti na riešenie zdravotníckých kríz nie sú členské štáty, aj keď Európa má koordinačnú úlohu. Dovolte mi teraz eh, vymenovať eh, nejaké časové údaje spojené za 1N1. Eh, počas bilaterálnych kontaktov s USA a Mexikom sme boli najskôr kontaktovaní o novom víruse a veľmi rýchlo to potom potvrdila EVHO. Európske spoločenstvo aktivovalo svoje prostriedky, ktoré majú čeliť zdravotným rizikám a vyzvalo okamžite, vyzvalo okamžite členské štáty na to, aby preverili zdravotníckú situáciu a prediskutovali, aké opatrenia budú potrebné na to, aby sa všetko dostalo pod kontrolu. Audiokonferencie sa konali každý deň na to, aby sme monitorovali šírenie a nákazlivosť vírusu H1N1, aby sme zvážili, aké e, kroky treba prijať na obmedzenie šírenia počas prvých, e, prvých fáz členské štáty e, zvažovali, aké kroky je možné prijať v prípade cestujúcich, ktorí prichádzajú alebo cestujú do rizikových oblastí, aké rady im poskytnúť, aké rady môžeme poskytnúť všeobecnej verejnosti, čo sa týka odporúčaných preventívnych opatrení, ako napríklad rôznych hygienických krokov. Komisia potom navrhla právne záväzný právne záväznú definíciu prípadov, ktoré sa neskôr, ktoré neskôr umožnili systematické tvorenie plánu boja proti pandémii v spoločenstva 11. júna 2009 VHO zvýšila e, stupeň verovania na 6, takže sme boli prvýkrát v situácii celosvetovej pandémie. Po správe e, o narastajúcom počte prípadov v Európe vrátane e, prvých úmrtí na pôde EÚ výbor pre zdravotnú bezpečnosť vydal zdravotnú správu na to, aby sa identifikovali spoločné princípy a kroky na reakciu na vypuknutie tejto pandémie. Sem napríklad patria mm, vyjadrenia alebo podmienky zatvárania škôl. Výbor pre eh, zdravotnú eh, bezpečnosť vydal tiež um, nejaké pokyny pre očkovanie, ktoré skupiny obyvateľstva mali byť očkované prioritne. No a v septembri 2009 Európska komisia um, vydala oznámenie o pandémii H1N1 o, s piatimi dokumentami, ktoré sa zoberali reakciou na krízu. Koncom septembra 2009 po pozitívnych odporúčaniach EMA komisia autorizovala prvé eh, vakcíny proti pandémii a členské štáty začali eh, očkovanie v októbri 2009. Ale o tom sa bude ešte hovoriť neskôr. Členské štáty mali stanovené eh, objednávky pre vakcíny a ostatné nie. Na to, aby sa vyriešil tento problém, komisia vypracovala spoločné odporúčania. No a ďalej komisia zorganizovala systém dobrovoľného transferu vakcín a antivirálnych opatrení medzi členskými, teda liekov medzi členskými štátmi. No a to nasledovalo po vypoknutí infekcie v alebo pandémie na Ukrajine. E, to bolo v období, keď krajina nemala žiadne zásoby očkovacích látok Situácia sa zhoršila aj v Bulharsku kvôli chronickému nedostatku očkovacích látok. Treba povedať, že okrem koordinácie na úrovni členských štátov v rámci HSC Rada Európskej únie z ministrov zdravotníctva pravidelne zasadala a zhodnocovala vývojové tendencie o šírenie vírusu. Komisia rovnako, rovnako predsedala a zvolala predsedala ministerskému ministerskému stretnutiu G7 plus Mexiko na to, aby o medzinárodnej spolupráci a okrem svojich snách koordinovať činnosť EU a členských štátov pri reakcii na krízu. Komisia začala v roku 2010 hodnotenie reakcií EÚ na pandémiu. Cieľom týchto hodnotení bolo poučiť sa z prebiehajúcej pandémie na to, aby sme dokázali zaktualizovať a zlepšiť naše plány a reakčné kapacity. A táto práca bola dokončená a my sme dve správy predložili parlamentu. Bude to doplnené samozrejme výsledkami konferencie belgického predsedníctva v júli a výsledkami dnešného workshopu rozhodnutí VTO o ukončení krízy a v tomto kontexte e, po ukončení pandémie je dôležité e, stále pokračovať a poučiť sa z pandémie. No a na záver, pán predseda, čo sa týka hodnotenia tejto reakcie, chcel by som zdôrazniť hlavné rozhodnutia, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ. Najskôr definícia prípadu, ktorá umožnilo členským štátom dohodnúť sa na kľúčových elementoch ďalej na to, aby bol zaistený politický, politický záväzok. Boli prijaté odporúčanie komisie po tretie aj boli prijaté odporúčania o riadení rizík e, zo strany HSC. Na to, aby sme podporili tieto diskusie, tak komisia prijala oznámenie 5 pracovných dokumentov, a to v septembri, čím riešila kľúčové body súvisiace s riadením pandémie. No a táto práca a iniciatívy boli založené na investíciách EÚ a členských štátov za ostatné roky pri zlepšovaní pripravenosti na prípady pandémii. Samozrejme, nemôžeme byť spokojní a dá sa robiť stále oveľa viac a efektívnejšie. A dúfame, že dnešný workshop a to hodnotenie nám zlepší, nám pomôže zlepšiť kapacitu reagovať v prípade pandémii. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Ryan, za vašu za vašu, za vašu prezentáciu. Teraz máme 5 panelistov, ktorí nám pomôžu zodpovedať na otázky, ktoré sme položili. No a ako prvý dostáva slovo pán Andrej Rys, približne na 4 minúty na to, aby reagoval. Nech sa páči. Uh, thank you very much, sir. Uh, my Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ja by som chcel pri, pri, pripojiť k mojim kolegom a poďakovať parlamentu za zorganizovanie na tohto workshopu. Počas predchádzajúcej prezentácie sme si vypočuli najdôležitejšie obdobia a fázy reakcií EÚ. Myslím, že teraz je dôležité e, zdôrazniť kľúčové princípy, ktoré riadili tieto snahy. No a táto reakcia na pandémiu um, bola snahou o to, aby členské štáty reagovali koordinovaným spôsobom na posledné vedecké, vedecké zistenia. No a koordinácia skutočne bola kľúčom a e, hlavným faktom, ktorému by sme mali, a, e, o ktorom by sme mali hovoriť. No a Najskôr zdôrazním, že nikdy e, nie sme úplne pripravení na globálne zdravotnícke hrozby. Avšak e, náležitou koordináciou a pripravnosťou e, sa dajú zmierniť škody, ktoré môžu pandémie spôsobiť. No a ja som presvedčený o tom, že počas tejto krízy tej prvej globálnej zdravotníckej krízy v 21. storočí Európska únia to dosiahla hlavne, keď to porovnáme s tým, čo sa stalo v Európe a v ostatných častiach sveta, kde tá pripravenosť nebola taká dobrá. Napríklad ako krajinách ako Ukrajina. Po prvej správe amerických a mesických orgánov tak komisia spustila kapacity e, riadenia kríz no a začala monitorovať situáciu a zaisťovať efektívnu koordináciu opatrení na úrovni EÚ. A to bolo dôležité na to, aby sme zaistili kooperáciu a synergie pri našich reakciách. Na úvod by som chcel poznamenať, že veľmi dobrá spolupráca s službami komisie, ako na DG Sanko, Enterprise v oblasti farmaceutík a vakcín, spolupráca s mechanizmami MIG a ďalšie otázky Ingiles Sedgen, všeobecná koordinácia a rovnako komunikácia, pretože každý deň sme prekladali oznámenia komisie všetkým stranám HSC, bolo hlavným nástrojom na koordináciu našich prác s členskými štátmi HSC a sa venovalo zatvoreniu škôl, a radám cestujúcim a prioritným skupinám e, pre očkovanie. To boli také hlavné oblasti činnosti tohto výboru. Na základe návrhu komisie prijatie e, týchto odporúčaní zaručilo, že členské štáty boli alebo implementovali e, koherentné opatrenia s konkrétnym dopadom. No a stanoviska EÚ na tieto, týmto otázkam boli veľmi jasné. No a rád by som na tomto mieste poďakoval parlamentu, ktorý prispel e, reakciám na krízu, e, prijal napríklad pre mňa prípadnú definíciu e, prípadov H1N1 efektivita týchto reakcií podporila. Až hneď končím. No a ja by som chcel poďakovať dvom agentúram, ktoré nás podporili v tejto práci. ECDC. Dobre, prídeme ešte späť k týmto otázkam. Pani Lalis z DG Enterprise, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja som zodpovedal za autorizáciu uvedenie na, alebo povolenie uvádzať na trh vakcíny a v období vyhlásenia pandémie. A vtedy TG Enterprise bolo zodpovedné za právne otázky farmaceutík, takže budem hovoriť o tom, čo sa dialo v minulosti do februára 2010 keď celú zložku dostalo Sango v roku 2005, keď bol prijatý plán pripravenosti na pandémie, sme nemali právny rámec na to, aby sme na trh uvádzali vakcíny v osobitných mimoriadných podmienkach, tak ako sú napríklad 6. stupeň varovania ešte nebola, nebolo pri, prijaté príslušné rozhodnutie. No a preto sme museli vytvoriť právny rámec na to, aby sme dokázali príjmať dôležité opatrenia v rámci existujúceho právneho rámca, existujúceho roku 2005. A preto vakcíny proti pandémii boli v rovnakej kategórii ako očkovanie proti se, sezónnej chrípke. No a preto sme potrebovali nejaký, nejakú, nejaký základ, základnú tému na to, aby sme dokázali urobiť nejakú výnimku. No a bolo to za, e, vytvorené na základe H5N1, čo, ktorý, to, čo bol vtedy vírus, ktorý sme predpokladali, že vypukne do pandémie. 2005 až 2009 VHO zvýšilo e, stupeň varovania na 6. E, úroveň. My sme boli, my sme boli autorizovaní e, zvýšiť trhovú autorizáciu, aj keď údaje o klinických, z klinických testov ešte neboli známe. V rámci týchto právnych povinností sme sa snažili spolu s našimi kolegami z EMEI a určite Tomas Lundgren, ktorý zodpovedá za vedeckú časť autorizácie uvádzania na trh, vám o tom povie. E, spolu s DG Sanko a RTD e, sme šli úplne e, využili všetky informácie našich vedcov. Mali sme informácie z južnej pologule, No a v júni až v septembri priemysel vykonal skúšky toho, skúšky na mieste, kde prebiehal ten vírus a totiž ne, už nepologuli. Neboli tie testy ešte kompletné, ale v tomto momente myslím, že všetci sme sa snažili, a agentúra a, a služby komisie, sme sa snažili získať maximálny počet údajov. Dve citlivé skupiny boli deti a tehotné ženy. O týchto sme mali menej údajov ako ostatných. No a myslím, že tieto dve, dve obavy a totiž uvádzať na trh očkovacú látku, ktorá by sa dala využiť, keď chvíľka vypukne v Európe a rovnako zajistíte kvalitu, bezpečnosť a účinnosť v rámci existujúceho právneho rámcu. A myslím, že sa nám podarilo tieto obavy zohľadniť. Ďakujem pekne. To je na teraz všetko. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem. Dostávame sa k bývalému švedskému predsedníctvu. Nech sa páči. Ďakujem, no, že ste nás pozvali na, túto, na tento workshop. Pozvali ste moju ministerku, ale vzhľadom na vyhlásenie novej vlády v švedskom parlamente nemohla sa zúčastniť, takže ho budem hovoriť v jej mene. Radi by sme zdôraznili, že by sme mali byť opatrní pri záverečných konštatovaniach. V tejto pandémii ešte prebiehajú vyhodnotenia a treba tiež zdôrazniť, že je dôležité, že rozhodovanie počas krízy sa musí diať e, bez, aj pod tlakom. Určite by bol veľmi zlý manažment. E, rozhodnutia musia, e, musia byť príjmané, aj keď je vedecká neistota. V takej je lepšie robiť viac než menej namiesto toho, aby vás kritizovali, že ste nekonali, keď bola e, činnosť potrebná. Ako už povedal John Ryan, nesmieme zabúdať, že toto je oblasť, kde e, spravujú e, operačnú úroveň a pandemickú úroveň členské krajiny. A pokiaľ ide o akcie, tak to rozhodujú členské krajiny a väčšina zo zásahov sa deje na lokálne, ako lokálne a regionálne. Tiež základný princíp počas krízy je ten, že rozhodnutia by mali byť, byť čo najbližšie k tým, ktorí sú postihnutí krízou. To však neznamená, že nebudeme koordinovať veci na európskej úrovni. Myslíme si, že to dobre fungovalo. Robili sme to. Čo sa udialo za švedského predsedníctva? Mali sme expertnú konferenciu na pandemickú pripravenosť v júli, mali sme neformálne ministerské stretnutie po tejto konferencii, kde sa diskutovalo. Mali sme aj skupinu v rade, ďakej ministerské špeciálne stretnutie v oktobri Mali sme aj vynikajúci materiál z komisie, oznámenie o pandemickej pripravenosti, takže sme mali dobrú pripravenosť s komisiou. Diskutovali sme o pandémii v rade v decembri, záverečné rozpravy. A takisto sme sa zúčastňovali globálnych iniciatív. A čo sme dosiali? Už v júli sme mali jednomyselné rozhodnutie medzi členskými krajinami, že by sme e, mali prejsť e, od e, pôvodných stratégií, aby sme znížili možný dopad rozšírenia. To bolo jednomyselné medzi členskými krajinami. Takisto odborníci dospeli k tomu, že národný pandemický plán musí byť prispôsobený vzhľadom na vypuknutie. Treba však mať na pamäti, že kríza nie je dobrým časom na veľa zmien v systéme pripravenosti. Takéto zmeny musia sa diať mimo pandémii, v období medzi pandémiami a to je rozhodujúce počas e, pripravovania reakcie na pandémie. Uvedomili sme si tiež v tejto fáze v júli, že určité členské krajiny majú dohody týkajúce sa vakcín a očkovania. A pretože je tomu tak, tak my v predsedníctve sme poprosili členské krajiny, aby naznačili komisii, či chcú použiť spoločnú platformu e, v tejto súvislosti. A v záveroch rady sme takisto vyžiadali komisiu, aby umožnila členským krajinám e, výmenu vakcín navzájom medzi sebou. Dodatočne k tomu sme ešte členské krajiny požiadali e, komisiu, aby hovorila o budúcich možných mechanizmoch kooperatívnych iniciatív a vieme, že v tejto situácii to prebieha. Ako povedal doktor Ryan, e, prepáčte, váš čas vypršal, hovorí pán predseda. E, chceli by sme poprosiť, aby my ako rada sme mali rovnaký čas ako komisia. Prosíme o vašu zhovievavosť. Nebolo to plánované, hovorí pán predseda. Možno, že môžete neskôr v rámci v e, otázkach toto urobiť. Ďakujeme vám. Ďakujeme vám za vašu prezentáciu. Rád by som poprosil Tomasa Landkina, bývalého riaditeľa EMA, aby nám čo si povedal. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia Európskeho parlamentu, rád by som sa snažil zodpovedať vaše tri otázky. Začnem prvou otázkou úloha Európskej e, agentúry pre e, liečiva má tri úlohy. Je dôležité robustne e, reagovať po vyhlásení pandémie. Po druhé, poskytnúť informácie profesionálom a pacientom v dobré využitie vakcín a tiež po tretie monitorovať bezpečnosť týchto vakcín, keď, sú, keď sa používajú pacientami pandemická pripravenosť začala byť e, realizovaná už v roku 2003 spolu s komisiou. Snažili sme sa aktivovať plán už po mnohé roky vrátane e, expertízy e, počas procedúry a prípravy zdrojov. Ako náhle bola pandémia vyhlásená, my sme pripravili až 60-70 zamestnancov v rámci siete, ktorí veľmi intenzívne pracovali, aby fungovali Ďalej k, e, centrálny materiál, ktorý potom sme mohli pripraviť na pandemické e, e, situácie. Pripravili sme e, tri vakcíny pred pandémiou a boli sme pripravení e, e, ich adaptovať po tom, čo sa identifikuje kmeň. Naša stratégia bola veľmi úspešná. Druhá otázka Eh, benefit risk. Tento proces vychádza z mnohoročných skúseností eh, eh, so sezonálnymi vakcínami. Išlo o vyhodnocovanie centrálnych pandemických materiálov. Tento, toto vyhodnocenie rizik musí vždy vychádzať z disponibilných údajov a vysokých potrieb med, med, liečiv v daných situáciách. Demonstrovali sme e, na základe klinických štúdií na 6000 ľuďoch vrátane dospelých a detí. Domnievali sme sa, že zvý, dokážeme zvýšiť imunú reakciu u ľudí, ktorí boli e, očkovaní. Takisto vieme, že výrobný proces bol najvyšších, na, najvyšších, e, na najvyššej úrovni Snažili sme sa realizovať vakcíny za výnimočných e, e, okolností. Dnes máme asi 45 miliónov ľudí, ktorí boli očkovaní proti pandemickej chrípke a neustále sme monitorovali bezpečnosť týchto vakcín, takže doteraz sme nezistili nejaké výrazné vedľajšie efekty týchto vakcín. Tretia otázka. Náš plán pripravenosti na pandémiu znamená, že budeme mať prístup k najlepším zdrojom v Európe v rámci lekárskych sietí. Dôležité je každoročná verejná, každoročné vyhlásenie na našej web stránke. Našu prácu podporujú experti z národných lekárskych e, agentúr, z akademickej obce, takisto sú verejné vyhlásenia záujmu a všetci disponibilní odborníci. V marci výbor, rovnako ako parlament, prijal e, vyhlásenie so spravodajcom spolu spravodajcom a hlasovaním. Každé stanovisko sa vzájomne porovnáva medzi kolegami. Je to kolegiálny prístup a systém je e, navrhnutý tak, aby ani jeden jednotlivec a, e, a, nemal problémy a Vzhľadom na vyhlásenie verejných záujmov zaviedli sme osobitné opatrenia transparentnosti, špeciálne vytvorenú web stránku. Ďakujeme vám pekne, hovorí pán predsedajúci a prerušuje rečníka. Boli sme transparentní, hovorí rečník. Ďakujeme vám. Teraz pani Suzana Jakob v svojej pôvodnej funkcii ako riaditeľka ECDC, nie je v jej terajšej funkcii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že ste ma pozvali a ja chcem povedať, že sa veľmi teším na spoluprácu s Európskym parlamentom aj svojej novej pozícii ako e, riaditeľka e, e VHO. E, je veľmi dôležité vnímať, ako Európska únia e, reagovala. Najprv pozitívne posolstvo, podľa mňa lieky boli v, dobrom, v dobrej stave aj pred vypuknutím, ale e, počas obdobia som bola prvou riaditeľkou ACDC, keď som začala 1. marca 2005. ACDC existovalo len na papieri ako legislatíva a ako sa e, chlípka v roku 2005 blížila, boli, museli sme rýchlo vystavať ECDC e a súčasne začať vykazovať výsledky rada by som vám povedala, že si pamätám, že vtedajší komisár Kyprian nás požiadal, aby sme navštívili každý členský štát a vy, posúdili pri plány pripravenosti na pandémiu. To bola pre nás veľká výzva, pretože sme mali len zo pár odborníkov, ale začali sme na tom pracovať a počas ďalších troch rokov sme dovršili toto cvičenie a toto prispelo do veľkej miery k tomu výsledku, že EÚ bola asi najlepšie pripravená oblasť na celom svete, pokiaľ išlo o výzvy pandémie. Druhé posolstvo, ktoré by som vám chcela dať, je tá, že e- systém EÚ e, v podstate fungoval veľmi dobre. Úloha ECDC bol v, e, v tom čase, ale aj všeobecne na základe usmernenia legislatíve je posudzovanie rizik, ale posudzovanie rizik funguje len vtedy, keď je dobre zapracované do celkovej architektúry systému EÚ a my sme museli veľmi úzko spolupracovať s členskými krajinami, s komisiou, s EÚ, s parlamentom, s predsedníctvami a takisto musím povedať, že to bolo veľmi modelovým typom spolupráce počas tohto hotovostného stavu. Skutočno, že sme museli vytvoriť ECDC veľmi rýchlo, no to neznamenalo, že by sme neboli začali e, vykazovať výsledky už od e, začiatočnej fázy. Samozrejme, že sme prišli s niekoľkými vyhodnoteniami rizik od roku 2005 a následne, ako sa pandémia šírila, sme to e, aktualizovali, urobili sme 8 e, posúdení rizik, všetky tieto boli nezávislé a chcela by som zdôrazniť slovo nezávislí, pretože e, ich realizovali naši najlepší odborníci, takisto boli vyvážené, boli transparentné, pretože ako náhle sme začali robiť posudzovanie rizik, samozrejme máme poradné fórum, najlepšie inštitúcie v EÚ boli hľadané, takisto najlepšie experti, aby dokázali vyhodnotiť, kým sme veci dali na členské e, krajiny a naši, na naše web stránky. Všetci títo experti vždy boli na stránke ECDC. Takisto sme vytvorili pravidelné e, aktualizácie, ďalej prehľade dozoru, usmernenia, tak aby členské krajiny a komisia mohli použiť dôkazy, ktoré my sme vyprodukovali pri tvorbe našich rozhodnutí a toto všetko sa dostalo na stránku v transparentnom spôsobe. Takisto boli mnohé stretnutia, ale nechcem e, ísť do podrobností. Rada by som tiež chcela zdôrazniť, že je tu množstvo kritiky týkajúcej sa odborníkov v Európe a aj celosvetovo. Rada by som sa ich zastala, pretože oni zohrávali veľmi dôležitú úlohu a boli mimoriadne odborní a, a veľmi ochotní. Takisto sme dobre spolupracovali e, s VHO v tomto období, pretože medzinárodné uh, zdravotnícke úsmernenia e, začali platiť len nedávno a toto bol čas, kedy boli práve iba testované a medzinárodné e, e, zdravotné usmernenia nám dávajú, vyjasňujú úlohu zodpovednosti a dávajú rámec na takéto urgentné situácie. Takisto by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že e, generálny riaditeľ má mandát na oznam vyhlasovanie pandémie. Ona to však robí na základe stanoviska najlepších odborníkov na svete. Je tu e, špeciálny výbor, kde sú poradní e, odborníci a takisto je tu, sú tu usmernenia pre pandémiu, ktoré takisto boli vyvinuté expertami najlepšími svojho druhu. Ďakujeme pekne, prerušuje pán predsedajúci. Ďakujem. if uh, this Fotovkova is uh, interested in the... Ak máte záujem o zoznamy, môžem vám pripomenúť. Je tu výbor od, roku, od 9. A neviem, e, a v akom záujme je filmovať e, zoznamy. Karl Heinz? práve pri takýchto administratívnych otázkach som to milovný, ale tu nemôžem akceptovať, že celé predpoludne dnes určití kolegovia mali e, nejakého kameramena, veľmi pozorne sledujúceho, ako hlasujeme, to ako, to, ako demokracice akceptujem, ale že tu stojí dáma, ale celkom pohodovo si filmuje E, zoznamy o prítomnosti a ešte tu v pohode stojí, tak mojich 20 rokov činnosti v parlamente také niečo som ešte nezažil. Treba si raz položiť otázku, kto tu vlastne v, e, tento parlament vedie. Je to ťažké rozhodnutie, skrátime to, spýtame sa e, poslancov, kto je za to, aby to bolo povolené fotografovať. Nie je to otázka, pán Leinen, sme naozaj dobrí priatelia. To nie je otázka, či to akceptujeme. Sú to pravidlá, ktoré sa týkajú aj imunity poslancov. Žiadna veľká rozpráva, Ja sa tu pozerám, e, ja to ani nevidím tu napravo. Chcem poprosiť tu pani, aby opustila sálu. A ja by som chcel, aby v zápisnici bolo meno tejto pani, aby sme mohli e, s ňou nadviazať kontakt. Naši zamestnanci to e, z, e, zabezpečia. Inak je tu Europarl TV, čo je naša vlastná parlamentná televízia. V poriadku. Poďakujeme teda s našim panelistom a dostaneme sa k, k kolám otázok. Bol som veľmi striktný, pokiaľ šlo hosti a musím byť veľmi striktný aj s poslancami. Minúta otázka, a dve minúty odpoveď. A potom ešte možnosť 30 e, sekundová doplňujúca otázka a minútová doplňujúca odpoveď. Prvá otázka. Pán, e, pani spravodajkyňa Mišel Rivas, nech sa páči. Ak sa dá, prosím, konkrétne adresujte na niekoho, inak to nepôjde. Michel, nech sa páči. Merci, merci, monsieur le président, et je suis très content. Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma teší, že sa uskutoční takéto vypočutie je tu na mieste otázka, či Európska únia je závislá alebo nezávislá od medzinárodných organizácií, pretože problém, ktorý tu máme, je ten, že keď VHO avizovala túto pandémiu, tak existovalo len 144 úmrtí zo 190 krajín, kde boli vyhodnocované tieto rizika. 140 mŕtvych a napriek tomu sa vyhlasilo varovný stupeň 6 ako pandémia. Ako poslankyňa tvrdím, v poriadku, máme tu ECDC, máme tu EMA, máme tu Európske organizácie a máme HOEF a pýtam sa tu komisie, kto tu má vlastne právomoc e, pýtať sa, či súhlasíme s týmto e, varovným stupňom 6 sme vôbec e, za to, aby boli také masové e, e, očkovania? Nech sa páči. Komisia. Veľmi dobrá otázka, ale nemyslím si, že na ňu je ľahká odpoveď. Európska komisia a Európska únia, my nie sme členmi VHO, ale členské, všetky naše členské krajiny čl- sú členmi Medzinárodnej zdravotníckej organizácie. Je tu ale dohovor, ktorú podpísali všetky členské krajiny e, VHO, aby sa globálne koordinovalo reakcie na tieto problémy. A samozrejme, že od, keďže išlo o globálnu hrozbu, je ťažké povedať, že nikto to nekoordinuje. Takže členské krajiny VHO sa rozhodli, že e, to je tá správna organizácia na rozhodnutie. A to sa udialo. VHO vykonávalo len vôľu e, udelenú členskými krajinami. A EÚ ako celý systém samozrejme reagovala na základe plánu pripravenosti, ktorý vysvetlila vysvetlil pán John Ryan. Rok 2005, kedy to bolo tiež súča- sú- súčasťou e, našej reakcie na medzinárodné do- dohody. Takže je dôležité zabezpečiť, že e, VHO zohráva svoju úlohu najlepšie, ako sa len dá. Dôležité je, čo oni robia e, globálne a ako spravujú krízu. Máte doplňujúcu otázku? Nuž, e, to, čo z toho vyvodzujem, čo ste povedali, je to, že Európska únia a jej inštitúcie sú záves, závislé od, od VHO. Nemajú vôbec právomoc po, povedať, že nesúhlasíme s tým, na čom sa VHO dohodla. Sme však európske inštitúcie. Thank you. As already stated... Ďakujem, ako už bolo povedané, toto je kompetencia členských krajín a treba si uvedomiť, že vo svete a aj v EÚ je množstvo vedeckých Eh, odborní, odborníkov na vysokej úrovni v členských krajinách a nikto výrazne eh, nespochybňoval epidemiologické eh, vyhodnocovanie a my by sme to chceli zdôrazňovať. Mm-hmm. Ďakujem, pani, pán predseda. Chcem len raz zdôrazniť, že to rizikové posudzovanie boli nezávislé, ale vy Pozreli, ste sa na tie isté údaje, pozreli sme sa na tie isté údaje ako ďalšie organizácie a dospeli sme k rovnakým záverom. To však neznamená, že naše e, e, posudzovanie rizik nefungovalo, že by sme robili nezávislé posudzovanie. A dôležitý je konsenzus, je tu veľa legálne záväzlých nástrojov VHO. Jedna z e, týchto dohovorov je medzinárodné usmernenie o zdravotníctve sú to právne záväzné nástroje, ale je tu samozrejme v rámci toho aj flexibilita. A čo by som rada zdôraznila, musíme ešte do det- viac do detailu pracovať, ako by táto flexibilita fungovala pri budúcej pandémie, pretože keď napríklad generálny riaditeľ rozhodne e, zmeniť pandemickú fázu na popandemickú fázu, tak v podstate fu- v medzinárodnej atmosfére to ešte funguje, ale v EU to takto nefunguje. A preto musíme ďalej pracovať na ďalšej fáze, ako regionálne špecifika majú fungovať v rámci toho globálnej, e, globálneho rámca možnosti sú tu. Toto je jedna z vec, na ktorej treba viac pracovať. E Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že som tu trochu skeptická, pokiaľ ide o koordináciu medzi jednými členskými štátmi, ak to porovnám s tým, čo som si tu vypočula. Výbor pre zdravie, ten je takisto veľmi dôležitým faktorom, ktorý je zodpovedný za spoluprácu a tento výbor bol aj optimálne využitý. To znamená, že rozhodnutia, ktoré sa robia v tomto výbore, boli tie, ktoré potom členské štáty aj zapracovali. A týmto sa vlastne zistilo, že členské štáty e, nezávisle od ostatných, vlastne rozvinuli sné očkovacie látky. To záviselo vlastne potom aj od rozpočtových prostriedkov v jednotlivých štátov, ktoré mali k dispozícii. A tu vlastne dochádzame k otázke, že aké sú tu e, zásoby a či sú dostatočné. Naši panelisti, chce ešte niekto niečo povedať? Pani Testo chce odpovedať. Ďakujem pekne a je to vlastne otázka, ktorá sa týka budúcnosti. Mám tu dve veci. Pokiaľ ide nový článok zmluvy z Lisabonu, ktorý vstúpil 1. januára, Európska únia môže mať v spolupráci medzi tromi inštitúciami opatrenia, ktoré môže prijať a ktoré môžu byť cezhraničného charakteru. Čiže momentálne my ako komisia urobíme návrh Rade a parlamentu na základe tohto nového článku zmluvy, aby sme mali naše vlastné nariadenia. Pracujeme na tom momentálne, to je návrh, ktorý predložíme budúci rok, pretože je veľmi komplexný a na základe, ak by sme mali takýto základ a takéto nariadenie, tak by sme mohli my sa rozhodnúť na základe našej vlastnej, ako chceme. Čiže mohli by sme urobiť aj odpoveď na takúto pandémiu za Európsku úniu, ale vtedy sme mali krízu, pretože sme ešte nemali takýto právny základ. A pokiaľ ide o vakcínu, tak to potom zodpoviem neskôr, keď sa prihlásim o slovo. Ďakujem. Niekto chce reagovať? No, ja som sa spýtala preto, pretože som skutočne chcela poukázať prstom na to, čo nefungovalo, aby to v budúcnosti potom fungovalo lepšie. Ale potom tu mám ešte jednu otázku, ktorá sa týka VHO. VHO ako také vyhlásilo stupeň číslo 6 na základe pandemických kritérií a nie tak veľmi e, na základe ohrozenia, ale skôr na základe rozšírenia tejto pandémie. Je to dôležité, e, ale je takisto dôležité nájsť novú definíciu medzi VHO a Európskou úniou, aby sme mohli postúvať lepšie. Ďakujem za vašu reakciu. Niekto ďalší? pani Jakob. Dovolte, aby som povedala, že kritéria, ktoré sa týkajú pandémie, súvisia od troch vecí. Musí to byť nový vírus, musí to mať efekt, ktorý musí to byť, sa prenášať človeka na človeka, musí to mať aj geografický aspekt, ktorý je jasne definovaný v usmerneniach, pokiaľ ide o medzinárodné usmernenia o zdraví. Ale musíte si takisto uvedomiť, že aj výbor pre zdravie monitoruje celý túto pandémiu globálne, ide to potom do VHO a potom máme možnosť, aby sme e, sa pozreli na to, čo fungovalo, čo nie, aby sme mohli e, postupovať čo najlepšie. Ak si pozrieme parametre, ktoré sme využili pri ohlásení pandémie, chceme vidieť, či tam môže mať aj také parametre, pokiaľ ide o e, náročnosť alebo závažnosť takejto choroby. A to je niečo, čo by sme tam mohli a chceme to tak aj mať. A ešte niečo, čo chcem povedať a využiť na to čas, Mali sme tu veľa rozdielných rozhodnutí členských štátov, ktoré súviseli s disponibilitou e, týchto očkovacích látok a tá sa líšila od krajiny do krajiny. Čiže mali sme viaceré možnosti rozhodnutia a štáty sa rozhodovali, že koho vlastne budú vakcinovať keď naši občania vidia, že čo sa vlastne deje vo vedľajšej susednej krajine, tak je dosť ťažké vysvetliť, prečo rozdielne krajiny robia rozdielne rozhodnutia, pokiaľ ide o verejné zdravie. A to je ďalšia otázka, kde si ja myslím, ja osobne, že musíme sa pozrieť na to, ako by sme mohli ďalej e, urobiť určitú synergiu medzi jednotlivými členskými štátmi, ako by sme mohli zlepšiť aj našu komunikáciu v otázke rizika. Myslím si, že táto komunikácia bola zlá. Ďakujem pekne. Nech sa páči. No, ja by som sa chcela najprv poďakovať za prítomnosť všetkých zastupcov európskych inštitúcií. Ďakujem aj za to, že tu dnes sme sa zaoberali nielen o tom, koľko miliónov liekov sme nepotrebovali a koľko sme ich nepoužili. A to treba tiež povedať. Keď si pozrieme dnešnú rozpravu a aj to, ako sa to vníma zvonku, tak to je úplne niečo iné, ako to vnímame my. Zvonku sa to vnímalo tak, že to bolo hystericky nafúknuté celé a že v podstate tu nebol žiadny dôvod na to, aby sa vyhlásila pandémia. A preto by som sa ja chcela spýtať, a možno sa vlastne dostávame aj k druhej otázke, či európske inštitúcie mali k dispozícii špecifické príslušné kompetencie, aby mohli ovplyvniť toto vnímanie zo strany vonku a či potrebujeme aj iné kompetencie, dodatočné kompetencie, ktoré sme naposledy ešte nemali, aby sme takéto vonkajšie vnímanie celého postupu reálnejšie vnímali. Ako chceme túto dôveru, ktorú ako keby sme stratili, chceme znovu nastoliť. To je pre budúcnosť veľmi dôležité. Ďakujem. Z časti tu ide o vlastne už o druhú časť, čo sa týka budúcnosti. Možno by sme si to mohli aj ušetriť pre ďalšie kolo. Kto chce odpovedať, nech sa páči. Pán Ryan, pokiaľ ide o minulosť. Áno, reforma eh, legislatívy, pokiaľ ide o tieto eh, pandemické choroby, niečo, čo sme naplánovali eh, do budúcna. To bude už fungovať na základe novej, nového právneho zákona. Na základe tej skúsenosti, ktorú sme mali s doterajšou legislatívou a pozrieme si na vyhodnocovacie správy, myslím si, že by sme mohli posilniť legislatívu s dohodou Rady a parlamentu na budúci rok v ďalšom prístupu ktorý sa bude týkať takéhoto rizika, ktorý posilní možnosť reakcie Európskej inštitúcie eh, na takéto rizika. Pani Jakob? Eh, stručne by som chcela povedať, že také, máme dosť neistot a tieto neistoty sme mali aj v minulosti. Máme dosť málo informácií, pokiaľ ide o to, aká bude vážna tá pandémia. Všetky tie rozhodnutia toho času musia byť vnímané aj v tomto kontexte. Pripravovali sme sa na scenár, ktorý bol oveľa horší, ako to nakoniec skončilo. Bol to taký stredná, bolo to taká stredná pandémia, ale musíme uh, využívať prevenciu, aby sme zachránili zdravie ľudí a tieto prevenčné opatrenia e, sú vlastne tými, pre ktoré sme sa rozhodli a tie sú súčasťou každého bezpečného plánu. Ale pokiaľ ide o mňa, pre mňa je dôležité, že musíme byť oveľa flexibilnejší a musíme to mať aj v našich pandemických plánoch, pokiaľ ide o budúcnosť, aby sme zabezpečili, že keď sa zjemní takáto pandémia, my stále plánujeme ešte na ten najhorší plán, tak potom musíme mať určitú možnosť trochu ubrať, pokiaľ ide o intenzitu, to musíme zapracovať. Ďakujem žiadny dodatočný komentár, takže prejdeme k Alde. Colin Lepáš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že sa môžem vyjadriť, že som tu. E, otázku by som smerovala pre pánu Jakobovu. Keď ste 1. septembra 2009 hovorili tu na pred nami, tak som si prečítala, čo ste vlastne povedali a prečítala som si aj odpovede, ktoré ste nám dali. E, Boli ste veľmi umiernená, pokiaľ ide o vývoj a rizika, ktoré súviseli s tou chrípkou. Prečo? Tu bol takýto umiernený prístup nebol vlastne viac braný do úvahy. Už vtedy ste bola dosť precízna, pokiaľ ide o rizika, ktoré sa týkali vedľajších vplyvov a ktoré e, sa týkali aj sledu týchto očkovaní. Vtedy ste povedali, že by sa malo začať s zdravými dospelými. Prečo vlastne sme, prečo sa nedržali štáty vašich odporúčania? Pokiaľ ide o chronológiu, tu bolo, čo nesedí. Apríl 2009, tu ste e, od 1.2 a zvýšili vlastne rizikový stupeň z 1.2 a potom z 2 na 1 a povedali ste, že to bude mm, slabšie, ale potom 1. júna ECDC ohlásilo, že podporí VHO, pokiaľ ide o takýto stupeň číslo 6. Takže to nerozumiem. Myslím si, že tieto opatrenia, ktoré ste tu vy predniesli, prečo tie nemali o nejakú odozvu? Bolo to úmyselné rozhodnutie? Niekto vás tu blokoval? Prečo to bolo takto? Pani Jakob, budete odpovedať? No otázka ECDC je risk assessment a opatrenia sa zasa robia na inej úrovni, čiže to nebola zodpovednosť ECDC. Ako som už povedala, v EÚ je tu komplexné prostredie. Sú tu agentúry, ako napríklad my, ktoré hodnotia rizika a dávajú nejaké vedecké porad, vedecké odporúčania, ale potom členské štáty, ktoré majú, sú zodpovedné za management, rizikový management, tak tie potom rozhodujú e, podľa koordinácie komisie. A nakoľko členské štáty boli súčasťou e, uznesenia medzinárodného a vyhlásil sa stupeň číslo 6 vo VHO, tak sa spolu vlastne rozhodli, že prejdú na stupeň číslo 6 a podľa mňa to je niečo, čo som už aj povedal, že musíme zapracovať do toho plánu určitú flexibilitu, pokiaľ ide o tieto plány prípravy, ktoré sa týkajú budúcnosti, aby sme zabezpečili, že tu budeme mať určitú flexibilitu do budúcna a, a aj VHO má takúto možnosť, aby sme to zapracovali. Čiže ak to budeme napríklad vnímať v kontexte EÚ a budeme mať pocit, že nie je opodstatné, aby sme prešli zo stupňa 5 na číslo 6, tak to môžeme zapracovať do toho plánu prípravy pre ďalšiu fázu. A myslím si, že by sa to malo zobrať do úvahy. A to všetko súvisí aj so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré sa na tom podielajú. Či táto možnosť tu je? ale týka sa to risk, men, men, rizikového manažmentu skôr ako vyhodnocovania rizika. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu odpoveď, ale nie je to odpoveď, prepáčte, že to tak musím povedať. Hovoríte, že to nie je úloha ECDC. Ja to do istej miery rozumiem, ale e, čo sa vlastne v celom tom procese stalo? Že to, čo ste vypovedali, sa vôbec nebralo do úvahy. Kde sa toto odporúčanie zablokovalo. To by ma skutočne zaujímalo, kde to bolo. Nemyslím si, že sa to niekde zablokovalo, pretože táto informácia bola zdieľaná členskými štátmi, dostalo sa to na web site ICDC a bolo to v rámci celého systému EU. Myslím si, že keď bola pandémia na vrchole, tak mali sme videokonferenciu s členskými štátmi každý deň aj s komisiou, aj s ECDC, kde sme boli zúčastnení a každý deň sme hodnotili situáciu a členské štáty a, a členské štáty, ktoré vlastne robia rozhodnutia, tak tie boli za tým istým slovom, tak povediac. Hovorili sme o viacerých akciách, o viacerých opatreniach, ktoré bolo treba urobiť a odporúčanie e CDC súviselo s vedeckými odporúčaniami. To je naše pravidlo, ale potom členské štáty samotné už sa rozhodnú. Ale treba povedať, že systém ako taký fungoval, pretože sme mali túto videokonferenciu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem, hovorí rečnička. E risk management, rizikový management je kompetenciou členských štátov, ako som už povedala. Nie je tu nejaká nezhoda medzi odborníkmi, že by VH urobilo zlú, zlé ohodnotenie. Všetci vedci na celom svete súhlasili s tým, že to bola veľká hrozba a členské štáty vlastne konali e, tak, ako mali. A musíme si uvedomiť, že vírus sa nedá predpovedať. Môžeme mať takéto e, situácia aj v budúcnosti. aj keď budeme mať v plány, flex, kde bude zapracovaná flexibilita, musíme sa poučiť z minulosti, musíme byť flexibilní. Ak všetko tam aj budeme mať, tak nie je možné vyhnúť sa určitým nejasnostiam, ktoré sa týkajú vírusu. A musíme urobiť rozhodnutia v takých situáciách. A to je to, čo sme aj urobili a bolo to zodpovedné rozhodnutie. To je vlastne náš záver. Bolo to zodpovedné rozhodnutie v rámci daných okolností. Ďakujem, hovorí predseda. Mariza Matias Zague, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať za zorganizovanie tohto seminára. E, pozrieme sa na spôsob, akým sa vlastne s celou záležitosťou zachádzalo a to neprispelo k dôveryhodnosti európskych inštitúcií. Mali sme veľa momentov, kedy verejnosť nebola spokojná s tým, že sa e, minulo toľko prostriedkov na vakcíny a pandémie a pandémia nakoniec prebiehla tak, že tieto vakcíny nám vôbec nebolo treba. Čiže myslím si, že je treba vysvetliť, či táto reakcia bola skutočne primeraná alebo nie, či bola dostatočná, alebo nie, podľa mňa bola dostačujúca, predovšetkým pokiaľ ide o to, že tá situácia bola nevypočítateľná, ale otázkou zostáva, či celý postup bol dostatočne transparentný a ja si myslím, že nie. Takže problémom nebola tak ani príprava a kontrolné opatrenia, problém bol nedostatok transparentnosti. Je nejaký recept, ako získať dôveru ľudí? Má niekto takýto recept? V poriadku, čiže túto otázku sme povedali a možno sa k tomu ešte dostaneme, keď sa budeme pozerať smerom do budúcnosti. Nikto sa k tomu nechce priamo vyjadriť. Takže je vidieť, že získať dôveru ľudí, to je ťažké, to poznáme aj z politiky, ľahšie ju stratiť. Ešte niekto chce povedať niečo? Mariza má polovicu minúty na to, aby povedala, nechce to využiť. Dobre, takže dáme, môžeme ísť do druhého kola. Čiže ako by sme sa poučili do budúcnosti. Lessons to learn for the future. You want to come back? Chcete teda ešte niečo povedať? Áno. Mm-hmm. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela odpovedť na otázku, ktorú som položila. A preto by som sa rada spýtal ešte raz, pretože nemáme inform- tieto informácie. Neboli transparentné, ako som povedala. Aj tie otázky, ktoré tu padli, neboli tiež zodpovedané. Takže sa pýtam, či potrebujeme nový model, alebo či máme nový model, ktorý dokáže lepšie reagovať na tú neistotu, ktorá vznikla v súvislosti s celou pandémiou. Ja by som bol teda rada, aby bola zodpovedaná moja otázka. Ďakujem pekne. Pár sa odvažuje odpovedať. Ja si nemyslím, že dokážem zodpovedať túto otázku. Dá sa na ne lepšie odpovedať v druhom kole, ale najdôležitejšia časť bola komunikácia s verejnosťou, a s profesionálnou obcov. Keď sme to začiatkom júla preskúmávali, tak sme zistili, že toto bol kritický bod. Už len definícia vírusu a pomenovanie vírusu. Ten vírus a, a, sme najskôr nazývali prasacia chrípka, čo spôsobilo problémy s polnohospodármi, veterinármi Ehm, boli tu nejaké kroky v Egypte, kde bolo zabitých veľa ošípaných. Potom sme to označili názvom Mexická chrípka. Zohľadom na minulosti, no a potom H1N1 alebo chrípka typu A. No a každá krajina vo svojom jazyku používala rôzne definície. Ak by sme boli v modernom svete, tak eh, samozrejme prasacia chrípka v modernom svete dominovala na internete. No, to len prípad. Rôzne skupiny vrátane e, zdravotníkov nebolo, neboli informovaní, informované, pretože neverili zdrojov informácií alebo nemali dosť času. A my sme nevenovali dosť času rôznymi kanálmi k ním dostať to oznámenie. To bolo kritické v mnohých krajinách. No a tretí, tretím javom to, to boli sociálne médiá. My sme študovali, ako Facebook napríklad už bol súčasťou tej komunikácie, ako koľko expertov vzniklo ako expertov na túto vec. Už ďakujem pekne. Dobre, prejdeme k druhému, druhej časti. Poučenia z udalosti roku 2009-2010. No a otázka je, aké zmeny treba prijať pri plánovaní eh, reakcií na krízu Európskej únie, hlavne čo sa týka eh, transparentnosti, odbornosti na eh, reakcie na krízy. No a Pavla Testory má slovo ako prvá na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že dnešná diskusia ukazuje, z minulosti sú tu kritiky, poďakovania, ale treba sa dívať do budúcnosti. V budúcnosti komisia sa venuje mnohým iniciatívam na to, aby sme preukázali, že sme sa poučili a že dokážeme zlepšiť naše reakcie. Najskôr, ako som už povedala, z všeobecného hľadiska máme nový článok zmluvy, novú kompetenciu členskej Európskej únie a budeme prezentovať legislatívny návrh pre radu a parlament, aby sme zriedili systém, ktorý zaistí lepšiu koordináciu, lepšie reakcie na európskej úrovni. V tejto súvislosti by som chcel povedať, že HSC, Výbor pre zdravotnú e, bezpečnosť, v súčasnosti pracuje na základe, to je záver rady, nemá to právny e, štatút, je to dobrá, je to dobrý systém, dobrá práca, dobrý, dobrý mechanizmus, ale právny základ je skutočne veľmi krehký, pretože je to len záver rady. Takže v tomto novom balíčku, ktorý predložíme budúci rok, týmto novým balíčkom vytvárame aj právny základ spolupráce s členskými štátmi. Druhá vec v oblasti, kde musíme spolupracovať, to sú vakcíny. Samozrejme, v minulosti členské štáty boli v situácii, ktorá bola veľmi nepriaznivá, eh, čo sa týka dohôd eh, dôveryhodnosti, eh, nedostatok transparentnosti o cenách a dostupnosti. Takže my teraz pracujeme na spoločnom mechanizme nadobúdania očkovacích látok a tam by ehm, súčasťou mohlo byť spoločný kontakt pre členské štáty, napríklad eh, zásoby na európskej úrovni. Takže o tom teraz začíname hovoriť internene no a dúfam, že parlament bude v budúcich mesiacoch toto zapojený. Po tretie, otázka plánov pripravenosti. V súčasnosti máme plán pripravenosti na európskej úrovni, ale je to plán, kde kompetencie členských štátov, ako som už povedala, v súčasnosti je to v kompetencii členských štátov Takže máme spoločný plán, ale potrebujeme zaistiť, že budeme mať silný právny základ na to, aby sme zaistili lepšiu koordináciu. No a ďalej vec, ktorá bola veľmi dôležitá z hľadiska lepšej spolupráce a koordinácie, sú stratégie očkovania členské štáty. V minulosti mali vlastné vakcinačné stratégie, a no, samozrejme vyňali si informácie na úrovni spoločenstva, ale opätovne musím povedať, že právny základ a snaha koordinovať stratégiu vakcinácie bol veľmi krehký. Takže my si myslíme, že toto sú veci, kde treba budovať silnejšie veci. No a na záver oznámenie a komunikácia s verejnosťou. Opätovne e, bolo to dosť nepodarené, nám sa nepodarilo e, vyslať e, správne signály verejnosti a nie len verejnosti, ale aj zdravotníkom a zdravotníckého personálu, pretože v rôznych štátoch aj zdravotníci mali rôzne stanoviska, takže toto sú oblasti, ktorým ktorý ktorým sa budeme ešte venovať. Nový právny základ, a spoločné nadobúdanie vakcín a lepší plán vrátanie komunikácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Testory. No a členské štáty majú veľkú zodpovednosť pán Reinders za belgické predsedníctvo. Ako vy vidíte budúcnosť? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel ospravedlniť pani Enkelings, ktorá bola pôvodne pozvaná, ktorá bohužiaľ nedokázala prísť na túto diskusiu, ktorá podľa môjho názoru je mimoriadne dôležitá. Ešte si spomínate, že belgické predsedníctvo 1. 2. júla uskutočnilo technickú medzinárodnú konferenciu na túto tému. No a členovia vášho výboru boli tiež pozvaní a aj sa zúčastnili. Boli tam experti z celej Európy a to medzinárodných organizácií. No a <coughs> mali sa poučiť z pandémie na základe technických a vedeckých základov, ktoré viedli k oficiálnym politickým rozhodnutiam. Závery rady z 13. septembra boli tiež e, posunuté VHO a tá teraz e, sa venuje analýze súčasnej alebo súčasných systémov na základe poučení, ktoré vyvodila z tejto pandémie. No a teraz veľmi stručne e, k záverom ministrov. Najskôr by som chcel poukázať na to, že efektivita národnej politiky bola často spochybňovaná politikou v členských v susedných krajinách. Ako ste už povedali, koordinácia nebola v tomto prípade ideálna. No a tá nevyhnutná spolupráca medzi členskými štátmi, inštitútmi, e, medzinárodnými, regionálnymi a národnými organizáciami, vystupovať ako Európania v prípade pandémie. To bohužiaľ nejde. Pandémia je celosvetová no a z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby boli veľmi rýchlo spotredkované koherentné údaje. A to boli veci, ktoré, a poučenia, ktoré sme z toho vyvodili. Dobrá koordinácia na e, čas na pozorovanie je dôležitá na to, aby sme čo najlepšie dokázali zvládnuť takúto pandémiu medzi členskými štátmi. Je potrebná lepšia spolupráca o virologickom, serologickom a iných oblastiach. Oznámenie obyvateľstvu ktoré sme sa snažili harmonizovať, treba zlepšiť a posilniť a rovnako rozdelenie A očkovacích látok je dôležité. No a museli sme skonštatovať, že je to tiež oblasť, ktorej treba zlepšiť a posilniť spoluprácu. Cieľ takýchto mechanizmov ktoré vyplývajú z toho, čo už aj opísala pani Testory, nespočíva len v lepšej koherentnosti, ale aj zabezpečiť prístup k dobrým očkovacím látkam pre všetkých a zaistiť solidaritu medzi členskými štátmi a všetkými štátmi sveta. Ministri počas belgického predsedníctva žiadali viac solidarity v takýchto krízových časoch nezávislosť vedeckých odporúčaní a transparentnosť informácií, informácií sú dôležité výzvy budúcnosti. A to vyplýva aj z uzneseniu Euró- uznesenia Európskej rady. No, zaviazali sme sa robiť viac a žiadať a podporovať nezávislé lekárske prešetrenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda belgické predsedníctvo a jeho iniciatíva o poučeniach zdôraznilo potrebu zapojenie, zapojenia zdravotníkov a zdravotníckého personálu. My už sme sa tým aktívne zaoberali a chceme ich ešte lepšie zapojiť. Ďalšie odporúčanie sa týkalo lepšie identifikovať úlohu ECDC a národných orgánov spolupracujeme a hľadáme možnosti streamliningu rôznych kompetencií a zodpovedností na to, aby sme dokázali čeliť výzvam. No a konkrétnejšie otázky budeme potrebovať lepšiu autorizáciu vakcín. Stratégia sa týkali e, chrípky 1H5. No a skúsenosti ukazujú, že musíme byť pripravení na pandémie a rôznych kmeň, chrypkových kmeňov. Takže my sme to preskúmali a musíme sa pripraviť na nové pandémie už a, a budeme spolupracovať s relevantnými partnermi a aktérmi na európskej úrovni a svetovej úrovni. No a je jasné, že prepojenie medzi národnými orgánmi vo všetkých oblastiach stratégie je mimoriadne dôležité na to, aby sme dokázali streamlinovať našu prácu a hlavne naše, našu komunikáciu s verejnosťou, vzťahy sa musia naďalej zlepšovať a posilňovať. Keď, sa, keď hľadíme do budúcnosti, tak cieľom je posunúť všetky mechanizmy na to, aby sme skrátili čas ehm, dostupnosti očkovacích látok proti pandémii pre verejnosť. No a jedna oblasť, ktorá by z toho profitovala, je dostupnosť údajov z klinických testov. Počas pripravenosti je potrebné vypracovať štandardné klinické protokoly pre testovanie vakcín a rovnako spoločný protokol pre rýchle schvalovanie etiket. No a bolo to rýchla detekcia a oznamovanie spoločných oznamovacích systémov, rôzne zodpovednosti a všetkých aktérov. A autorizácie musia byť tiež posilnené. Siete, centier a financovanie tiež dôležité a musí byť zlepšené. Je tu hodnota a treba nastoliť rovnováhu s týmto a, a, a nezávislými e, štátnymi štúdiami. Všetky oba, oba druhy musia byť e, musia poskytovať informácie regulačnému procesu tak, aby produktové informácie boli neustále aktualizované. No a na záver mm, zhromaždenie údajov po autorizácii bude uľahčené e, existujúcimi registrami a tie poskytnú najrychlejšie informácie a informácie o vývoju pandémie a bezpečnosti vakcín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lundgren. Lundgren. A teraz nový riaditeľ NCDC Mark Sprenger. Mm, budúcnosť ECDC. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ja vidím, že NCDC sa mohla poučiť trikrát poprvé štátne experti na verejné zdravie musia produkovať sofistikovanejšie včasné hodnotenia úrovne a druhu hrozby. A toto otázka sa budeme zaoberať neskôr, to je hodnotenie rizik. Druhé poučenie je, že naše analýzy e, úrovne rizik, ktoré oprávňujú e, štátne investície do rozvoja a využitia nových vakcín, či už pre e, celú populáciu, alebo pre rôzne jej skupiny, musí byť sofistikovanejšie. Podľa môjho názoru by sa mali patriť socioekonomické analýzy nákladov, ziskov a rizík začiatku takýchto, alebo začiatia takýchto vakcinačných kampaní pandémie alebo akékoľvek iné pandémie a, vakcíny bude potrebné, v ich prípade bude budú musieť byť vykonané včasné kontroly. Inými slovami, začneme analýzu a okamžite po obdržaní novej informácie. No a tretie poučenie, naša komunikácia musí byť tiež sofistikovanejšia. Komunikačné prostredie sa zmenilo napríklad e, využívaním sociálnych sietí. Musíme lepšie pochopiť, aké signály a aké médiá sú najefektívnejšie pri oslovovaní ľudí pandémie nám tiež, pandémia nám tiež ukázala, že zdravotníci a zdravotnícky personál sú mimoriadne dôležití. Ak oni nebudú, ak ich nedokážeme presvedčiť, tak ani široká verejnosť nebude presvedčená. Ja som presvedčený o, o sile lokálnej komunikácie. Takže dovolte mi teraz prejsť tým poučeniu číslo 1 a to e, včasné, sofistikovanejšie analýzy rizik pri ďalšej chrípkovej pandémii by som bol rád, aby CDC e eh, do hodnotenia rizik zaradila viac parametrov eh, len ako, eh, ako ako geografické rozširovanie pandémie a počet ochorení. A tie sofistikovanejšie hodnotenia znamenajú, že potrebujeme inteligentné systémy zhromažďovania údajov o chrípke v celej Európe. No a samozrejme ECDC môže zohrávať vedúcu úlohu pri zapájaní a vytváraní týchto systémov. Môžem povedať, že v navrhovanom pracovnom programe ECDC nájdete rozpočet pridelený do týchto, pre tieto poučenia. Tiež by som sa zdôrazniť, že investície do národných inštitútov, laboratórií a systémov, ktoré zasobujú, je tiež absolútnym kľúčom. Investície do národných laboratórií a inštitútov sú jedinou, jediným spôsobom, ako zaručiť spolahlivé údaje. Ako viete, ECDC nemá vlastné laboratória. No a len keď budeme mať spolahlivé údaje, tak ECDC bude môcť poskytovať spolahlivé hodnotenia. Takže na záver by som chcel povedať, že ešte máme pred sebou dlhú cestu. Áno, mm, o tom nikto nepochybuje. Samozrejme, máme ešte, čaká nás ešte veľa práce, takže opätovne otázky. Tieňoví spravodajcovia majú priority. Takže Andrew, A, mm, otázky do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, ja sa veľmi teším, že mm, e, výbor pre zdravotníckú bezpečnosť bude zohrávať v budúcnosti takú veľkú a dôležitú úlohu aj voči rade. A otázka na rade, čo, akým smerom to pôjde, čo sa týka práce. No, dva, roky 2001 a 2005 komisia, vtedy už členské štáty, tlačila do lepšej koordinácie. No a rok 2010 a sme ešte stále na tom istom bode. No stále má, sú tu rovnaké nedostatky. Možno je to hlúpa otázka, ale existuje a je tu skutočná politická vôľa pretože bez nej sa ďalej nedostaneme. Pretože, treba povedať, že boli tu mm, rôzne kontradiktorné eh, signály, signály očkovanie, bez očkovania, eh, rôzne možnosti v jednotlivých krajinách. Nuž, eh, verejná mienka bola zezorientovaná, komunikácia je rozhodujúca. Je tu možnosť napríklad v budúcnosti vysielať jednoznačnejšie signály, ktoré samozrejme musia byť e, flexibilné, ale najhoršie je, ak verejnosť nemá dôveru. Už reakcie. Pani testori. No dobre, ja teraz e, budem hovoriť tiež v mene predsedníctva, ak mi to Reynes povie. Dobre. Áno, je tu e, reálna politická vôľa. Mm, bolo to vyjadrenie tiež v záveroch rady ktoré boli prijaté pred dvoma týždňami e, po neformálnom ministerskom zasadnutí. A tu žiadajú komisie, aby robila niečo kvôli spoločnému nadobúdaniu. Samozrejme, pred dvoma rokmi členské štáty nechceli spoločné zásoby, teraz nás o to žiadajú. Takže je tu skutočná politická vôľa. Ben je je m'en réjouis évidemment. Chaque fois que je lis les conclusions de conseil, je trouve à peu près les... Eh, keď si čítam tie e, závery rady, eh, musím povedať, že samozrejme dúfam v to, že sa toho budeme držať a že to nad tým budeme bdieť. Ďakujem, pán predseda. Chcem ešte čosi dodať, čo povedala vlastne kolegyňa v mene belgického predsedníctva. Myslím si, že áno, nemáme jednomyselnú pozíciu za 27 členských krajín, pokiaľ ide o rizika. To je zjavné. Na druhej strane však si myslím, že iniciatívy z roku 2001 či 2005 pohli veci. Nie je to 27 eh, bežcov, ktorí bežia rôznymi smermi, sú tu koordinačné štruktúry, dosiahli sa pokroky a na začiatku to bolo aj povedané Pokrok bol dosiahnutý. Nie je dostatočný, samozrejme, čo sme zažili minulý rok. Určite však e, pomôže tomu, aby sme išli ešte ďalej. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Môžem po, e, privítať všetkých v realite. To, čo všetko tu počujem, je krásna diskusia. Ale kto by minulý rok bol povedať počas pandémie? E, sadnime si, uvoľníme sa, nerobme nič. Buďme úprimní pani Jaka, musíme uznať, e, e, VHO nie je pre nás autoritou. Veď to vôbec tiež nie je novinka. Veď to je orgán, ktorý má plniť e, potreby pre celú Áziu, Afriku a iné časti rozvojového sveta a EÚ. Myslíte si, že to je dostatočné pre nás? Samozrejme, že nie. Veď to dávno vieme. Pán Lundgren budú robiť samozrejme najlepšie, čo môžu, keď ich konečne požiadajú. Vieme to, v poriadku. A ECDC Pán Sprenger je správny, keď hovorí vča- e, skoršie posúdenie. To je všetko krajš, krásne, ale hlavný bod poveda, povedala pani Testori a pán Reiners. Ak nebudeme mať právny základ a ak členské krajiny nebudú spolupracovať, tak sa neposunieme. To je jednoduché posolstvo. Všetko ostatné sú len pekné reči. Pe- dôležité, čo povedala pani Testori, potrebujeme právnu bázu, novú legislatívu a musíme si povedať tam, kde sme tam, kde sme, za to môžu členské štáty a nikto iný. Ďakujem. Hovorí to samo za sebe a na to ani myslím netreba odpovedať. Pán predseda, možno by niekto mohol na to odpovedať, neviem. Um- Bolo to príliš jasné, než by, že by zostali otvorené otázky. Corinne Lepage. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že teraz chcem na úvod povedať, že súhlasím s pani Dagmar Odberen, ale chcem ešte e, povedať čo si, čo nám povedal pán riaditeľ e, ACDC. To všetko je pekné, ale v konečnom dôsledku, čo sme urobili? E, stálo Európu veľa peňazí. Samozrejme, že vytvorilo to nedôveru zo strany občanov voči všetkému, čo v budúcnosti povieme a účinné to všetko aj, aj, aj tak nebolo. Počúvam vaše posolstvo, ale chcem ešte tiež vedieť, čo je dôležité na to, aby sme mali ideálne fungovanie, aby sme naozaj zabezpečili, že celkom nezávislí odborníci budú hovoriť svoje názory a že aj širšia verejnosť bude mať všetko k dispozícii, pretože to sú všetky tie dve veci, ktoré potrebujeme. Úplnú nezávislosť zo, zo strany um, odborníkov o všetkých um, očkovacích látkach. Ešte jedna dôležitá téma tu nebola riešená. Úplná nezávislosť a dobré informačné kontakty s verejnosťou. Pán Sprenger? Čo my potrebujeme? v ECDC e je dobré, sú dobrí zamestnanci, e, prostriedky, potrebujeme transparentnosť a môžem vám povedať, máme vlastných, vlastných e, odborníkov, naše inštitúcie robia si svoju prácu. Zverejnili sme ich vyhlásenie. Všetko je, všetko je na stránke na, o transparentnosti. Máme poradné fórum Len zo pár vecov pracovalo počas pandémie, ale táto práca sa diala zo strany domácich expertov, takže to, to, to sú nie nejaké prepojenia na odborníkov z, z radou priemyslu. Nech sa páči, Mišel ešte. Ďakujem, pán predseda. Vážim si tú vôľu, ochotu pani Testory, ktorou hovoríte, že že treba ozajstnú politickú e, vôľu, ale ak chceme mať solidárnu Európu, je potrebné, aby bola Európa vieryhodná. Ak chceme byť vieryhodní, e, e, nadviažem na pani Lepáš, ktorá hovorí o tom, že zastavme, aby boli konflikty zájmov. Vy hovoríte, že máme výborných odborníkov, ale súčasne treba vedieť, že ECDC financujú európske fondy. Pokiaľ ide o e, úroveň e, Európskej e, agentúry pre liečiva, to trošku vyzerá inak. Oni totiž na 80 sú financovaní farmaceutickými laboratóriami. A tu máme problémy. Problémy, ktoré pomenovala pani Lepáš. Problémy konflikt, konfliktu záujmov. Britské médiá hovoria, že dvaja odborníci EMA sa zúčastňovali na e, schvaľovacom e, procese e, Tamiflu, hoci tu išlo o konflikt záujmov s výrobným laboratóriom. Ak sa tu chceme posunúť vpred, tak treba zabezpečiť, aby neboli takéto konflikty záujmov zo strany ľudí, ktorí vydávajú povolenia, ktorí môžu byť zamestnaní v takomto laboratóriu. Je to jedna vec. A druhá vec je transparentnosť laboratórií. To bola prvá otázka. E, Odpoveď, kto chce odpovedať? Pán Lundgren. Um, um, Ďakujem. Musíte pochopiť, že e, e, ver, ver, ver, vedecké výbory sú úplne nezávislé, to vám môžem povedať. Výbor a jeho členovia sú nominované členskými krajinami, takže máte jedného člena za členskú krajinu. Tieto výbory sú úplne oddelené od akéhokoľvek financovania. Tam nie je žiaden vplyv e, farmaceutického priemyslu, keď platia 80 poplatkov. Výbor je úplne nezávi e, nákladov. Kontrolujeme tiež konflikt záujmov a je tam peer review a môžem vám povedať, že e, toto tento týždeň budeme riešiť aj na našej riadiacej rade a viac ešte posilníme boj proti konfliktom záujmov. Takže tá, to financovanie a nezávislosť nie je tam prepojenie, je to úplne nezávislé od tejto témy. To som chcel povedať. Takisto chcem povedať, že keď, e, keď komit- výbor poskytuje svoje názory, nie je možné, aby ich konkrétny jeden člen ov- ovplyvnil. Máme zabezpečenú kvalitu a to som vám mimochodom povedal v svojej prezentácii a Máme tiež aj výbor, kde všetci e, členovia majú záverečné rozhodnutie, aby bolo možno poskytnúť či už pozitívne alebo negatívne stanovisko. Nemá teda možnosť jeden člen e, ovplyvniť rozhodnutie. To, to vám musím povedať veľmi jasne. Mišel. Zberiem vás teda za slovo. Mohli by ste nám poskytnúť všetky mená expertov s vyhlásením záujmov? Podľa mňa je to veľmi dôležité, aby sme mali vyhlásenia o ich záujmu. Ak môže mať jedna osoba vplyv, tak e, je dôležité, aby takéto osoby boli aby boli kompletne zabezpečené, že nie, nemajú nič dočinia s tými e, laboratóriami, s tými farmaceutickými priemyslami. A potom klinické štúdie, ktoré realizujete, pokiaľ ide o povolovanie, e, spustenie do obehu pretože môžete ich poskytnúť, pretože mnohí odborníci hovoria, že toto sa nedá poskytnúť. To je dôležité pre vieryhodnosť našich inštitúcií. Ďakujem. Um, ide o konflikt záujmov a členov, tieto sú verejne disponibilné na web stránke. Môžem vám to ukázať, ak chcete. To problémom nie je. Aká bola druhá otázka? A prístup k dokumentom. My e, sme e, publikovali verejnú no, správu o posudzovaní. Všetky dáta sú tam k dispozícii. E, na základnú žiadosť, vlastnú žiadosť spoločnosti či konkrétneho člena môžeme to poskytnúť. Chápte prosím však, že objem informácií, ktoré máme v záznamoch, to sú milióny dokumentov a to jednoducho nemôžeme verejne sprístupniť. Je to teda problém technický. To sa tiež zmení. E, budem navrhovať e, práve na našej riadecej rade novú politiku transparentnosti, pokiaľ ide o prístup k dokumentom. Hovoríme, že všetky, teda chceme navrhnúť, aby všetky klinické štúdie boli dané k dispozícii. Pani Delis? Rada by som chcela povedať, že verejná disponibilita tých e, klinických pokusov e, spravuje e, legislatíva o uvedení na trh. Na žiadosť parlamentu i viac disponibility klinických pokusov na deťoch sa na základe žiadosti parlamentu sa to umožnilo je tu smernica a roz, rozpráva môže byť otvorená, keď budeme revidovať túto smernicu, keď budeme rozhodovať, aká verejná informovanosť bude vo vzťahu k klinickým pokusom. Nie, je to však regulované, nie je to nejaká tá či ona typ, agent, typ, ten či len typ agentúry. Matias, chcete položiť ešte otázku? Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že vývoj nového právneho rámca by to bol dobrým nápadom, mali by sme sa poučiť z minulosti a samozrejme tiež vítam kroky, že budú nové protokoly, postupy a tiež Vítam akékoľvek kroky k smeru k zlepšení mana- e, manažovania e, zásob e, očkovacích látok. Ale samozrejme vieryhodnosť, lepšia um, transparentnosť. Na tomto fronte treba ešte popracovať. Takže moja otázka je následovná. Ako si myslíte, že možno znovu nastoliť vieryhodnosť, ak bude podobná situácia v budúcnosti, a vychádzajúc tiež zo všetkých zlyhaní a oznámení a prepačte mi to, nemyslím si, všetko e, vychádza z toho, aké použijete názov na ten či onen typ e, chrípky. Takže naozaj, ak, e, čo sa stane, ak sa niekto rozhodne neočko, sa očkovať? Takže aká je teda vierohodnosť? To je moja otázka. Teda ako je to s to transparentnosťou? Ako ju zaručiť v budúcnosti? Pán Šprenger. Mm, naozaj sa obávam o vieru alebo veru verejnosti, pretože to nie je len o e, túto, túto konkrétnu e, chrípku, ale aj o iné choroby. Takže celý ten program e, očkovania detí napríklad. Minulý týždeň som bol na revíznom výbore e, v Ženeve a som naozaj presvedčený, že aj VHO chápe to, že ak vyhlasíme fázu 6, tak je to pandémia a v tej chvíli televízne spoločnosti nás začnú sledovať e, niečo v štýle španielskej chrípky. To je nesprávny postup. Nemali by sme používať slovo pandémia, pretože to dáva zlé konotácie. Som presvedčený, že aj VHO opätovne premýšľa o fázach, o ich revízii. Je dôležité teda vedieť, čo sa môže udiať, ak budeme mať nový vírus a preto vyzývam e, k väčšej miere e, očkovaní, lepšie vyhodnocovanie, predpovedenie budúcnosti a preto je E, dôležité, aby sa prijala zodpovednosť, pretože ja sa obávam o túto e, dôveru. Merci beaucoup. Gilles Pagno. Ďakujeme, Gilles Pagno. Zo pár slov k tomu, e, aký dôležitý je ten, tá, tá téma, o, o ktorej hovoríme aj v našom každodennom živote. Máme tu právnu základňu, právny základ. A aj keď povieme, a tu súhlasím s Dagmar, keď povieme, že tento právny základ nepostačuje, ale práve preto, práve vtedy Rada ministrov bude robiť európsku politiku, ktorá si takéto meno aj zaslúži. Potrebujeme ozaj komunitárnu politiku, v týchto otázkoch. A my podporujeme práve tú komisiu. Ide tu predsa o skutočnú vodcovskú úlohu, odhľadnúť e, od tých dobrých e, e, zámerov švedského predsedníctva pána Reinersa. Ide tu predsa o to, aby sme ozaj verejnosti a vo vzťahu k nej komunikovali správne. bolo tu priveľa negatívnych slov, ktoré tu odzneli. Ale jedna otázka naďalej zostáva. 4. a 5. oktobra e, e, teda vzťahu k tomuto dátumu príde teraz tá chrípka vzhľadom na blížiacu sa zimu. Mne povedali, že existujú očkovacie látky, ktoré môžu byť preventívne, nielen voči typickým sezónnym chrípkam, ale aj proti tejto H1N jednotke. Prvá časť vašej otázky, pán Paňov, viete o tom, že pre zvieratá, nie ani pre ľudí, rozhoduje e, o e, očkovacích stratégiách, kupuje e, vakc- vakcíny a tak ďalej. Je komisia. Koľko zvierat treba očkovať? Všetky tieto otázky tu e, nasledujú rozhodnutia komisie členské štáty, lebo je tu právny základ. A roky a roky sa to deje, pretože podľa mňa v oblasti verejného zdravia sme na začiatku, e, sme na začiatku, ale príde chvíľa, keď e, do, dospieme k takému bodu. Neviem, či tá no, nové, no, nová očkovacia látka, či to sem patrí, nová chrípka, nový liek, nová, e, e, táto nová očkovacia látka obsahuje aj H1N1. To odporúčala VHO. Začína sa to implementovať. V EÚ máme na to špeciálny postup. Diskutujeme aj do budúcnosti o pandémii diskusia prebieha, pokiaľ ide o budúcnosť. To je normálny proces mimochodom pre každý rok. Pani Parvanová. Ďakujem, pán predseda. Hoci sa toto e, deje druhýkrát, pretože veľa prostriedkov, miliardy sa použili a nič sme z toho e, nezískali, len, len 20 riadok, riadkov tohto plánu ICDC a tam ten nádherný monument 10-metrový. Všetci, čo sú tu, vedia, že si odviedli dobrú prácu, ale nemyslím si, že tie ich odpovede sú uspokojivé. uspokojivé. Povedali, že všetko robili správne, ale podľa mňa urobili všetko dobre, keď povedali, čo budú robiť v budúcnosti. Ale ja by som navrhovala, aby sme využili tú možnosť a spýtali sa generálneho riaditeľstva vnútorný audit na plány auditu pre tieto dve agentúry, EMEA a ACDC a spýtať sa tiež e, Európskeho e, e, účtovného dvoru, aké, aká výkonnosť je týchto auditov pre roky 2007 a 2010, Aký boli výkony, aby to bolo a dobre aj pre budúcnosť, aby zase nedošla nejaká módna rybia chrípka alebo aká iná. Ide dôležité, aby s nami, s našim výborom spolupracovali. Ďakujem. Mr. Lundgren. Pán ja vás chcem ubezpečiť, že u nás sú audity, máme službu, ktorá zabezpečuje vnútorný audit. Máme takisto aj audit, ktorý robí komisia a robíme pravidelné audity na všetky naše postupy, vrátane aj toho, ako sme zvládli pandémiu. Čiže už boli aj v minulosti audity, aj čo sa týka mojej agentúry a zabezpečujeme to, čiže ja s tým nemám vôbec žiadny problém. Ak chcete ešte nejaký iný audit, tak nech sa páči kľudne. Pán Šprenger. Takisto nemáme problém s auditom, už dnes vám môžem povedať, že súd auditorov, dvor auditorov nám urobil audit a my vítame vždy, keď prídu, takže vôbec nie je problém. Ďakujem pekne. Ja myslím si, že moji predrečníci skutočne ukázali, eh, kde je problém a identifikovali hlavný problém. Ale nehovoríme tu nejakom váku. Tu v parlamente v roku 2006 sme už prijali správu, ktorú predložila Damu Sadamu a bola to iniciatívna správa, kde boli celá séria návrhov, pokiaľ ide o túto problematiku. Je to uznesenie 47, 47 alebo 46 odsieklo. Myslím, že to bola vynikajúca práca toho predkladateľa. A teda by som sa chci, spýtal, pani testori, uvedomujete si, že takýto dokument už máme? Viete o ňom a tie odporúčania, ktoré tam parlament zapracoval v tom čase, ktoré by mohli byť veľmi nápomocné aj pre vašu prácu. Pozreli ste si takýto dokument a pozreli sa na to, čo bolo implementované a čo nie, pretože to je skutočne veľká práca, ktorú sme tu vykonali, aj komisia. 48 odporúčení parlamentu. Videla to komisia? Čo s tým spravila? Pýta sa pán predseda. Ale áno, musím povedať, že som ich sama neprečítala, ale moji ľudia sa na to pozreli vždy si pozrieme všetky odporúčania, ktoré sú urobené na úrovni EÚ alebo národných parlamentov a my sami robíme určité pravidla, čiže samozrejme vychádzame z toho, že aké sú odporúčania, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. To je základ pre našu celú politiku. Glenis Wilmut. Ďakujem pekne, pán predseda. Počúvala som so záujmom to, čo tu povedali ľudia už sa aj pýtali to, čo som, by som sa chcela spýtať, a to sa týka transparentnosti a prepojenia s jednotlivými farmaceutickými skupinami a e, granty. Počula som, čo sa tu hovorilo EMA a ACDC a som rada, že by sa tu mali robiť určité e, zverejnenia záujmom. A prečo by sa to neuro- nemalo urobiť aj pre VHO? Ja vidím túto prepojenosť, ktorú máme z VHO avšak nasledujeme ich odporúčania, urobili sme to aj pri tom stupni číslo 6, čiže toto celé je otázka, že e, Rada Európy chce mať tieto informácie a je dosť divné, že to nie je celé transparentné. Pani Jakob. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak možno by som mohla odpovedať, hoci nie som v tomto paneli. Ako som už povedala, je tu výbor, ktorá odporúča, ktorý odporúča riaditeľovi, aby vyhlásil pandemický stupeň alebo postpandemistický stupeň. V tom, až keď sa ukončí práca, tak sa môže vlastne E, sumarizovať, aby, sa, aby sme sa vyhli nejakým tlakom na politikov a tlakom na farmaceutické spoločnosti. A preto sa vlastne interne rozhodlo, aby sa nezverejňovali údaje, aby sa zverejňovali až vtedy, keď je to všetko ukončené. Až keď e, DG Pandemic ukončí tieto práce, tak potom sa to môže dostať na stránku a tam potom vlastne bude aj, bude aj informácia o konflikte záujmov. Berieme na úvahu to, čo ste povedali, ale ako súčasť revízie tohto všetkého, myslíme, že to je dobré a uvidíme, uvidíme, či to do budúcna budeme sa snažiť zapracovať. Ja si myslím, že musíme byť transparentní, to je základ všetkého, to je odkaz, ktorý chceme sprostredkovať aj VH, pretože to je postoj európskych inštitúcií. Vždy sme chceli byť transparentní, pokiaľ ide o konflikt záujmov. A hneď ako tu je nová skupina, ktorá má externých expertov, vždy to dáme na stránku. A to chceme robiť aj do budúcna. Myslím si, že táto evaluácia, ktorá teraz sa robí v rámci toho výboru, tak tam to bude takisto. Ďakujem. François Kostet. Áno. Niektorí z našich kolegov tu vyjadrili určitú nedôveru, pokiaľ ide o EMA. Ja by som chcela povedať našim kolegom, že niektorí si to ešte stále neuvedomujú, že každý rok z našej strany e, takáto kontrola prebieha. Čiže máme vlastne stálu e, kontrolu e, týchto agentúr a takisto hlavne čo sa týka EMEA. A myslím si, že je to je práve jedna z tých lepších agentúr, ak nie je tá najlepšia. Čiže nemali by sme takéto prázdne slova nedôvery vo a púšťať do plena. A to je taká dodatočná informácia, ktorú som chcela povedať, pretože niekedy ma to skutočne šokuje, čo tu počujem. Ďakujeme. Linda McKeven, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o verejné zaobstaranie vakcín, vítam to, čo povedala komisia. Aký je časový harmonogram pre ďalší návrh, pokiaľ ide o spoločné nákup týchto? A, aký tu bol rozdiel v cene, kto, čo platili členské štáty za vakcíny? Boli tu nejaké štáty, krajiny, ktoré platili viac ako ostatné a potom nemohli mať všetky? A bolo to tak? A kto vlastne nakoniec dostal tie vakcíny do rúk? Malo by to byť všetko zohľadnené v tom návrhu komisie. Myslím si, že členské štáty to budú vnímať celé pozitívne, ak si uvedomia, že s takou lepšou uh, politikou zaobstarávania verejného budú mať nižšie ceny. Určite by to uvítali, pán Ryan. A otázka, ktorú by som ešte ja chcel tomu povedať, tá sa týka toho, či je nejaký plán, ako by sa dalo pomôcť krajinám, ktoré si takéto vakcíny nedokážu zaobstarať z vlastných prostriedkov. Je tu nejaký solidárny prístup. A aby som povedal, že 13. septembra požiadala rada, aby komisia urobila správu, pokiaľ ide o verejné zaobstarávanie a v záveroch rady nás požiadali, aby sme zohľadnili viaceré možnosti. Čiže vlastne komisia predložila dokument, pripravuje dokument, kde sa zohľadňujú viaceré možnosti verejného zaobstarávania za daných zákonov a mali sme stretnutie verejné výboru výboru pre verejné zdravie, kde sme hovorili o tomto dokumente, aby sme analyzovali s členskými štátmi všetky plusy a mínusy jednotlivých možností. Uh, Teraz vlastne chceme mať stretnutie koncom oktobra, aby sme finalizovali tento dokument, aby sme priniesli správu pre výboru pre zdravie koncom decembra, pardon, začiatkom, čiže 7. decembra, ak sa nemýlim. A členské štáty vlastne budú mať možnosť hovoriť na základe informácií z analýz, aby sa priklonili k nejakému spoločnému verejnému zaobstarávaniu týchto vakcín. A tie body, ktoré ste tu hovorili o rozličných cenách, áno, boli tu určité rozdielne ceny, pokiaľ ide o nákup tých vakcín, kde už mali predkontrakty, pokiaľ ide o tie pandemické vakcíny z roku 2008 a 2009, ale to súviselo s tým, že koľko z obyvateľov chceli e, zaočkovať, aké to boli kvantity ľudí v podstate aké tu boli podmienky tých kontraktov a to všetko súviselo s tými cenami. Či tu bolo viacero variabilných a to aj súvisí vlastne s tou iniciatívou, na ktorej teraz pracuje komisia, aby sme mali viac harmonizovaný prístup, pokiaľ ide o vyrokovanie ceny podmienok a ostatných e, zmluvných podmienok, pokiaľ ide o výrobcov. Ďakujem, Karin Karnbach. Alebo Linda chce byť najprv? Boli tu nejaké nedostatky vakcín? Že, si ľudia, že sa nemohli kúpiť vakcíny v tom období? Áno, to je jeden z problémov, ktorý sa tu už spomínal, že niektoré členské štáty jednoducho nemali už také mm, zmluvy o zmluvách na nákup o týchto vakcínach, čiže komisia sa snažila organizovať spoločné výberové konanie. Dali sme dokopy krajiny, ktoré nemali takéto dohody pred nákupom, aby mohli vyhlásiť verejné obstarávanie, verejný nákup, tendre. A potom sme tu mali sa organizoval aj transferný systém medzi jednotlivými členskými štátmi, tie, ktoré mali veľa, tie, ktoré nemali dosť a tam sa vlastne vymenil. Či to sú tie iniciatívy, to spadá do časového obdobia 2009 jeseň. Čiže z toto by sme sa chceli poučiť a urobiť iniciatívu, ktorá by nám pomohla do budúcna. Áno, nech sa páči. Prepačte, že sa hlásim o slovo a nie som v tomto paneli, ale chcela by som sa venovať otázke záväzkov ministrov. Chcel by som vám pripomenúť, že už v oktobri 2009 ministri žiadali komisiu, aby sa pozreli na spoločné zaobstarávanie a žiadali komisiu, aby urobila hĺbkovú analýzu, aby predložila určitú správu, pokiaľ ide o verejné zaobstarávanie. To všetko bolo už v roku 2009 v oktobri. Ďakujem. Ďalší rečník je Karin Karnbach, nech sa páči. Iba otázočku na pána riaditeľa Šprengera, tá sú súvisí s tým, čo ste vlastne povedali, hovorili ste tu o mumse a kiahňach. Myslím si, že dopad tejto pandémie viedol aj k tomu, že by sme mali posilniť očkovanie v celej Európe. A vo veľkom množstve členských štátov sme zistili, že e, nie je dostatočná zásoba očkovacích látok v niektorých týchto členských štátoch. Nemôže to viesť potom nejakým masovým ochoreniam? Sú tu určité opatrenia, ktoré e, členské štáty e, pohnú k tomu alebo príjmu k tomu, aby situáciu zlepšili? Ďakujem pekne. E, je tu aj určitá lobby antivakcinačná. Myslím si, že táto lobby je dosť nebezpečná, pretože šíria strašidelné príbehy a tie sa nezakladajú na skutočnosti. A takisto by som chcel venovať pozornosť. Je dôležité, aby sme mali právny základ, pretože všetko, ale takisto to súvisí aj s finančnou zabezpečenosťou e, občanov, ktorí majú k dispozícii lekára, ktoré musia zaplatiť. A ak lekár si myslí, že nerozumie vlastne určité pozadie celého toho problému. Teším sa, že 16. novembra je deň e, povedomia, e, ktorý je venovaný e, proti antibiotikám, aby sme pochopili, ako vlastne funguje zdravotný systém. Chceme presvedčiť lekárov, že je dôležité, aby sa redukovalo predpisovanie antibiotík. Dúfam, že budúci rok budeme mať Európsky deň v tomto parlamente a, a budeme venovať pozornosť tomu, ako sa očkujú ľudia proti nádche, pardon, chrípke a ako sa očkujú aj lekári a sestry, či tí, čo pracujú v zdravotníctve. Ja som chcela pokračovať v rozhovore, v debate, respektíve v komunikácii s jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o zmluvy s jednotlivými laboratóriami ktoré vlastne majú zabezpečiť aj zodpovednosť, pokiaľ ide o vedľajšie účinky takýchto liekov. Tu máme spoločné stanovisko. A komisia alebo rada hovorí, že potrebujeme e, verejné zaobstaranie, tak to súvisí so solidárnosťou celej Európskej únie. Ale ako sa pozriete na to, že laboratória momentálne zodpovednosť e, za vedľajšie účinky Eh, dávajú vlastne členským štátom. Nechcú ich prebrať oni. To je prvýkrát, čo sa to deje. A pokiaľ ide o tie vedľajšie účinky, ako to vlastne je? Ako je možné, že tieto vedľajšie účinky, napríklad narkolepsia, o ktorých hovorili švédske úrady alebo fínske úrady a potom neskôr aj EMEA. Čiže ak je zodpovedná EMEA za zber údajov alebo nahlásenie takýchto vedľajších účinkov. Čo potom robia? Čo robí ACDC, aby urobili nejaké hĺbkové štúdie, či tieto vedľajšie účinky skutočne e, súvisia s tou pandémiou a s tým ostovočkovacou látkou. Kto bude odpovedať na túto otázku? Pán Sprenger? Pani Testor? som rád, že EMA e vedie, pokiaľ ide o vyhodnocovanie týchto vedľajších účinkov, ale ACDC je takisto participuje. Nevieme, či sú tu nejaké vedľajšie účinky týchto očkovacích látkov, čiže spustili sme spolupráci s EMEA niečo, čo sa nazýva kontrolovaná štúdia. Čiže pozeráme sa na jednotlivé prí, prípady a porovnávame ich e, s prípadmi, kde boli očkovaní ľudia a nenastali vedľajšie účinky. Možno tu aj nejaké iné faktory. Čiže naša perspektíva je taká široká, hĺbková v rámci celého celej populácie. Čo zapričinilo tento fenomén? Je to skutočne fenomén, ako môžeme zabezpečiť informáciu pre občanov? Ak to nie je prepojené s vakcínou, a to je možnosť, tak potom musíme zareagovať inak. Ja chcem potvrdiť, že takisto sme to evidovali. Mali sme určité e, prípady v našej databáze, ale chcem povedať, že tu nie je nič potvrdené, že to je prepojené s tou vakcínou, aspoň doposiaľ. Iniciovali sme postup, kde to vlastne celé vyhodnocujeme a spolu s ACDC a inými inštitúciami sme iniciovali štúdia, aby sme vedeli e, o, určiť, či tu je nejaké prepojenie s vakcínou, alebo či to je nejaký iný vplyv, možno s infekciou ako takou, ktorá mohla spustiť takúto reakciu. Musíme zistiť, či tu je nejaký rozdiel, pokiaľ ide o frekvenciu takéhoto ochorenia a či je tu zv- nejaké zvýšenie v tejto frekvencii. Čiže viacero vecí musíme preskúmať. Potrebujeme e, určitý feedback, spätnú väzbu členských štátov, možno na začiatku budúceho roka sa k tomu budeme vedieť zodpovedne vyjadriť. Pani Lalis? Chcela by som povedať, že pokiaľ ide o zodpovednosť za vedľajšie účinky, táto otázka je veľmi komplikovaná v rámci európskeho práva. Európske zákonodárstvo je úplne e, presné. Zodpovedný je producent takýchto liekov, pokiaľ ide o, o uvedenie takejto látky na trh. Sú tu určité vedľajšie účinky, ktoré sa štatisticky aj evidujú v rámci toho procesu povolenia nejakého lieku. A ak sú tu vedľajšie účinky, ktoré prekračujú niečo, čo bolo povolené, v rámci toho procesu autorizácie liekov, tak potom je za to zodpovedný ten výrobca. Myslím si, že doposiaľ to nebol problém, pretože mm, doposiaľ tieto vedľajšie účinky neprekročili ten zoznam vedľajších účinkov, ale ak členský štát mm, vystupuje ako osoba v nejakom súdnom procese, tak to môže byť samozrejme výnimka, ktorá nespadá do toho právneho rámca, o ktorom som hovorila. Pani Lepáš, vy ste takisto právnička, je to právnický problém, ktorý sme mohlo, mohli preskúmať už predtým a doposiaľ do to ešte nie je celkom jasné, je to komplikované. Čiže je to prvý raz, čo dochádza k takejto spornej konfigurácii skutočnosti, ale na základe európskeho zákonodárstva je zodpovedný práve výrobca, ktorý rúčia za vedľajšie účinky, ktoré prekračujú rámec vedľajších účinkov, ktoré umožnili, že liek sa vlastne dostal na trh. Dá sa to preniesť na členské štáty, ale takto to ja vidím. Možno vy to vidíte inak. Ale... Как to berieme do úvahy, tak by sme to možno mali zapracovať do nariadenia. Tam by sme mali otázky, ktoré súvisia so zodpovednosťou zapracovať. Pani Testroj, ďakujem. Je úplne jasné, že táto otázka, pokiaľ ide o vedľajšie účinky a zodpovednosť, je zapracovaná v rámci uh, rozpravy, o ktorej hovoríme. A pokiaľ ide o nemáme ako komisia prístup ku všetkým kontraktom, ktoré boli podpísané. Máme prístup iba k 5 z tých 26. Niektoré členské štáty podpísali aj doložku o tajnosti takéhoto kontraktu či mohli by sme to možno zapracovať do, takého moderné, do takej modernej zmluvy pre všetky členské štáty. Myslím si, že toto vlastne bolo druhé kolo otázok a odpovedí. Počuli sme veľa zaujímavých vecí a teraz v rámci tohto výboru budeme mať pracovnú skupinu. Máme dvoch spravodajcov, Alice Peterle a Glenis Wilmot a dám im teraz slovo predtým, než začne e, Michel Revizi robiť závery. Gospod predsednik, ja som vesel, da je do te koristne... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa veľmi teším, eh, že sa uskutočnila táto veľmi užitočná výmena názorov. Nož, no, v rámci našej pracovnej skupiny sú aj ľudia, ktorí nie sú členmi eh, výboru pre životné prostredie, pretože my chceme do našej práce zapojiť aj ľudí z iných výborov. Ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto tému. Otázky a kritiky, ktoré sme si tu vypočuli, eh, sa najskôr objavujú vo vedeckých eh, kruhoch a až potom prejdú eh, na verejnosť a do politiky. Ako poslanci musíme byť veľmi, musí dávať veľmi, veľmi pozor na to, čo hovoria naši voliči. No a voliči majú mnohé otázky, hlavne keď spozorovali, že že lekári očkovali pacientov, ale nie sami seba. Tak a to vyvoláva mnohé otázniky. Niekto sa spýtal, či to bol najskôr vírus alebo očkovacia látka. No asi viete, čo tým chcem povedať. No a zdravotnícke rozpočty sú ňou veľmi obmedzené. V podstate sa zdravotníctvo borí stále s nedostatkom peňazí. No a klimatické zmeny situáciu môžu ešte viac zhoršiť. A tým vzniknú ďalšie pandémie. Najdôležitejšie je vytvoriť také podmienky, tak aby sme neza, ne, nevydali sa príliš skoro nesprávnym smerom. No a tomu nesprávnemu smeru budeme môcť predísť len pomocou náležitých eh, vyhodnotení rizik na vedeckých základoch. No O tom sa dnes tiež hovorilo. No a sa tiež o, o nezávislých lekárskych hodnoteniach. Tiež sa hovorilo o to, čo, to spo, čo o tom povedalo parlamentné zhromaždenie Rady Európy a iné grémia. My ako Európska únia a členské štáty musíme ostať veľmi pozorní aj vo fázach pred vypuknutím pandémie. Ja sa teším a som spokojný no, s prognozami komisie, ktorá sa chce vážne venovať a zaoberať prípravami a vypracovávaním nového, nového legislatívneho základu. Na to je samozrejme potrebná politická dohoda, ktorú, o ktorej som však presvedčený, že existuje. Ja nemusím hovoriť ako poslanec, čo to, znamená, čo to bude znamenať pre nás, a čo to znamená pre našich občanov. Som presvedčený o tom, že tento workshop bol nevyhnutný a že inštitúcie, ktoré za to zodpovedajú, tiež skonštatovali, že sú dôvody na to, aby sa veľa zmenilo v oblasti transparentnosti, nezávislosti, konfliktu záujmu čo sa týka dôveryhodnosti a posilnenia dôvery. Mnohé debaty treba však viesť ďalej detálnejšie a hlbšie. Ďakujem pekne. Ale už Peterle, teraz Glenis Wilmot. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si tiež myslím, že to bol, že ten dnešný workshop bol veľmi užitočný a poukázala niektoré veci. Hej, skutočne je tu je to opodstatnené, a spýtovať sa toho veľkého počtu pre, nakúpených vacín. Ako občania a politici očakávame, že štátne orgány, štátne zdravotnícke orgány budú pripravené. No a samozrejme, ak by sa tak nestalo, aby nebolo to pripravené, tak by to bola obrovská vlna kritiky. Ale dnes bolo tiež položených niekoľko otázok o transparentnosti rozhodovacích procesov, hlavne čo sa týka poradcov, štátnych expertov, verejného záujmu a teda. Ja si myslím, že to bolo mnoho dôkazov o prechádzaní pandémiám. Už zdá sa, že tu je veľká logika, eh, podľa mňa opodstatnená za verejné obstarávanie, spoločné verejné obstarávanie. To by uvoľnilo a posilnilo našu pozíciu v rámci rokovaní Bude zaujímavé vidieť, aké návrhy predloží v tejto oblasti komisia. Ja si myslím, že treba zaistiť, že vyvodíme nejaké ponaučenie tak, aby v budúcnosti sme mali transparentnejšie postupy. To je najdôležitejšie, no a dúfam, že to bude aj skutočnosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem Mišela Rivezi. A to všetko zhrnie v správe. No a teraz nám, nás oboznámi so svojimi závermi. Nož, najskôr by som chcela poďakovať všetkým účastníkom skutočne z celého srdca, pretože je mimoriadne dôležité, že aj na európskej úrovni si kladieme otázky, ako zlepšiť náš systém. Vo Francúzsku bola vyšetrovacia komisia. Viete, že Francúzsko bol z krajín, ktoré vydalo najviac peňazí na očkovanie, takmer 19 miliónov eh, očkovacích eh, dávok sme mali. Eh, Senát mal vyšetovaciu komisiu aj na úrovni parlamentnej rady, parlamentného zhromaždenia Rady Európy. No aj teraz by som niečo prečítal, čo vychádza z tejto správy, to sa týka na všetkých. A spôsob, ako sa riešila táto pandémia, nie len VHO, ale aj zo strany príslušných zdravotníckých orgánov, tak na európskej a národnej úrovni. To je alarmujúce. Niektoré z rozhodnutí, ktoré boli prijaté, a porady, ktoré boli uskutočnené, viedli k skresleniu priorít v zdravotníckých službách v Európe a viedli k obrovskému plitvaniu štátnymi prostriedkami a len vyvolali paniku. No a to je konštatovanie, a teraz, eh, keď hovoríme s ľuďmi na mieste, tak jednoducho nám už nedôverujú. A to je veľký problém, strata hodnosti. strata dôvery. A preto musíme sa touto otázkou zaoberať. No a preto som ja tak eh, pýchala do tej otvorenej rany, pretože treba skutočne niečo robiť. No a ak to chceme, tak sa treba zaoberať minulosťou a skúmať príčiny, ale samozrejme s konštruktívnym prístupom, pretože dôležité teraz nie je ukázať prstom na vynikov. Nie, teraz musíme byť konštruktívni, aby ľudia videli, že áno, Európa je stále v procese budovania, ale um, to budovanie predbieha koordinovanie a nie len Ehm, že Európa krýva a dobieha medzinárodný rozvoj. Takže ja som si veľmi pozorne vypočula všetky príspevky. No a dá sa skonštatovať, že pojem pandémia treba na novo definovať. Nemôžeme e, ostať pri tej definícii VHO, že tu je geografická geografické obmedzenie. Nie, s tým nesúhlasíme, buď to bude v rámci VHO, alebo medzi sebou, ale Európa potrebuje e, vlastné stanovisko. A to patrí tiež k európskemu dielu, mhm. totiž, že Európa bude kritická, aj keď konštruktívna voči VHO napríklad. Po ja som si učil želanie a flexibilitu a vyššiu nezávislosť, ale lepšie hodnotenie rizik to je absolútne nevyhnutné, pretože inak e, spadneme rovno do ďalšej pandémie. Nie je teraz dôležité, či sme proti alebo za očkovanie vo všeobecnosti. Treba sa pýtať, či e, sú sú hodnoty, ktoré boli prekročené na to, aby bola spustená masívna očkovacia kampaň. No a ak neexistuje žiadny vírus, tak eh, jednoznačne potrebujeme dobré vedecké základy a štúdie. V tejto súvislosti sa uskutočnia ešte dve vypočutia k vyhodnoteniu čo je z ML, ML. Ako vyzerajú kompetencie jednotlivých orgánov. No a ďalej sa uskutoční ďalšie vypočutie o spolupráci s členskými štátmi a európskymi inštitúciami. Bola tam otázka spolupráca a koordinácie, veď ste o tom hovorili pekne, ale myslím, že sa tam dá urobiť ešte viac. členské štáty mali byť zapájané do rôznych uznesení, ktoré príjmame. Táto iniciatívna správa je pre mňa dôležitá na to, aby sme získali späť dôveryhodnosť. A venovali sa tomu, keď zajtra by vypukla nejaká pandémia, aby nám ľudia verili, že je dôležité potrebné sa dať očkovať. Aj členské štáty nie sú, nebudú na kolená. Ďakujem veľmi pekne. To boli závery spravodajkyne. Myslím, že tie to dve hodiny boli veľmi dôležité pre prácu parlamentu. Voliči, občania čakajú, čakajú od Európskeho parlamentu spracovanie udalosti posledného roku, posledných rokov. Dnešné vypočutie bolo dôležité, dozvedeli sme sa mnoho veci. Isté nie pochybnosti o tom, že sú tu nedostatky že je nesprávne niečo zamlčovať, pretože v budúcnosti sa musíme zlepšiť. Ja som rád, že Lisabonská zmluva sa aj preto to vytvára nový rámec. No a teraz budeme môcť veci lepšie koordinovať a nachádzať európske odpovede na takéto otázky. Ja už nemusím opakovať, čo tu bolo povedané. Myslím, že európska pridaná hodnota sa v takýchto kritických situáciách musí preukázať. No, dnes sa veľa povedal na túto tému. Ďakujem všetkým, ktorí dnes prišli. Ďakujem vám a želám veľa úspechov. Rovnako ďakujem sekretariátu eh, za nie takú jednoduchú organizáciu tohto workshopu. Ja by som sa chcel pochváliť aj sám. A ja som bol veľmi prísny. Ospravedlňujem sa na úvod. Toto tam treba robiť ísť príkladom. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že pre nás všetkých je ten, bol tento workshop prínosom. Ďakujem pekne. Zasadnutie je ukončené. Merci. So. C'était bien. C'était bien, oui. Ah, c'était un peu